Prajem dobrý deň, dámy a páni, milí kolegovia, už je 9 hodín. A mali by sme začať, aby sme nemeškali. Takže dnes predpoludním máme veľmi nabitý program a najdôležitejšie body nášho programu začínajú prezentáciami priorít a pracovného programu v oblasti vnútornej politiky a potom sa budeme venovať sociálnemu začlenovaniu, hlavne rómskej otázke. A budú k nám hovoriť eh, predstavitelia maďarského predsedníctva Rady EU. A obvykle, ako to zvykneme robiť, najprv si prejdeme prijatie programu. Bod číslo 6 programu týkajúci sa SIT cenu EEAS. Čiže mal sem prísť predstaviteľ pani Jaštanovej, ale je to odložené na neskôr. To isté platí aj pre bod 7. To je otázka jednotných povolení. Takže zajtra sa tieto body budú konať 26. Takže ak niekto nenamieta, program rokovania je schválený. A tým pádom môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Je našou cťou privítať medzi nami pána ministra Šandora Pintera, ministra vnútra Maďarska. Bude hovoriť o prezentácii priorita pracovnom programe v oblasti vnútornej politiky Chcel by som vám pripomenúť, vážení kolegovia, že dnes k nám budú hovoriť dvaja ministri, ktorí budú hovoriť v mene maďarského predsedníctva. Teda začíname ministerstvom vnútra. A v maximálnej miere by sme sa chceli vyhnúť pokušeniu, že by sme si poplietli otázky. Hej? Teda veci, ktoré sa týkajú inej témy, prosím, patria inde. Teda konkrétne, pokiaľ je otázky spravodlivosti a sociálneho začleňovania, imigrácie, ďalej otázky e, Rómov alebo o Rómoch. To sú veci, ktoré by sa mali vlastne klásť ako otázky iným predstaviteľom a v nastávajúcich dňoch sa budeme aj týmto veciam venovať. Čiže máme tu dnes dvoch ministrov z maďarskej strany a budú hovoriť o významných otázkach a preto by som vás rád vyzval, aby ste taktiež zohľadnili časové hľadisko veľmi prísne. Navrhujem, aby páni ministri hovorili povedzme tých 10, maximálne 15 minút, potom bude prvé kolo, povedzme koordinátorov potom opäť budú hovoriť páni ministri, teda najprv pán minister Pinter, a potom príde druhé otvorené kolo pre poslancov a poslankyne, ktorí sa budú chcieť vyjadriť. A potom bude teda to druhé kolo a nakoniec prehovoria so svojimi odpovediami opäť páni ministri. Čiže predpokladáme, že teda pán minister vnútra bude mať k dispozícii tak hodinu, hodinu a štvrť a po ňom príde eh, na program prezentácia a otázky, odpovede pána Baloga. Teraz dávam slovo pánovi ministrovi Šandrovi Pinterovi. Nech sa páči. Pán predseda, vážený parlament, je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že môžem pohovoriť o vnútornej politike maďarskej vlády, že môžem pohovoriť o našich prioritách, o našich predstavách a že môžem povedať, ako si želáme spolupracovať s Európskym parlamentom. Pre nás bol, bol veľmi dôležitý štokholmský program. V rámci tohoto programu sa sústredíme na časové hľadisko, aby sme stihli všetko včas, aby sme priority dokázali náležite zvládnuť. Chcem upútať vašu pozornosť na prvú prioritu a to sa týka organizovaného zločinu. Organizovaný zločin vlastne bol prijednávaný v rámci EÚ e v roku 2000. A preto si myslíme, že za tých posledných 10 rokov máme dostatočný dôvod na to, aby sme sa k téme vrátili. Alebo po desiatich rokoch teda. Samozrejme, jedným z dôvodov je aj to, že za posledných 10 rokov sa veľmi zmenili okolnosti. Prekonali sme krízu, z ktorej sme sa ešte celkom nedostali ani my ako Európa a ani my ako Maďarsko. A týka sa to nielen hospodárstva, ale aj povedzme morálky a dopadlo to aj na aspekt organizovaného zločinu. Takže teraz musíme vlastne e, vyhodnotiť, aké sú dopady. A musíme vlastne sa pozrieť aj na to, ako sa reagovalo na organizovaný zločin v rámci a vo svetle zmien, ktoré nastali. Za účelom úspešného ukončenia tejto práce potrebujeme nevyhnutne dobrú spoluprácu a v tomto ohľade Europol a Frontex zohrávajú nenahraditeľnú úlohu. A preto sme pripravili, pripravili jeden materiál, ktorý sme na rade aj prerokovali. Na tom zasadnutí bol Prí, prítomný aj Juan Fernando López Aguilar, ktorý sa aj vyjadril k téme. A v podstate týmto spôsobom, jeho, cestou jeho vyjadrenia, sa posilnila spolupráca medzi parlamentom a radou, poukázalo sa na súvislosti, ktoré umožnia dlhodobú spoluprácu. To, že sme zvolili dobrú prioritu E, dokazuje aj aspekt vnútornej stratégie. Nakoniec e, v, je to v súlade s tým, čo v novembri naznačila komisia. Radi by sme posilnili a zintenzívnili boj proti organizovanému zločinu a chcel by som práve poukázať na tie body, ktoré naznačujú, ktorým smerom sa treba uberať. V prvom rade Samozrejme, treba vyhodnotiť aktuálnu situáciu a k tomu je potrebné spolupracovať s každou členskou krajinou. Chcel by som vyzdvihnúť aj tok informácií. Tento aspekt je nesmierne dôležitý, keď chceme úspešne bojovať proti organizovanému zločinu a v tomto boji by som chcel vyzdvihnúť aj to, že nie len cestou Europolu získavame informácie, ale je tu aj orgán seky. a okrem toho vlastne aj e, z údaje získava aj e, z regionov mimo Európy a tieto informácie pomáhajú pri stíhaní zločincov. A tie údaje, ktoré sme získali cestou Seky, samozrejme chceme využiť v príslušných odboroch a orgánoch a takto vlastne už, e, treba pokiaľ ide o balkánsku cestu, už aj mimo Balkánu, smerom von z Európy, e, chceme úspešne bojovať proti organizovanému zločinu. Ďalej chcem počiarknúť úsilie o spätné získanie majetku, ktorý e, cestou trestnej činnosti nadobudli organizované zločinecké skupiny. Čiže vlastne musíme ten majetok od nich dostať, čiže musíme zautočiť na tú ekonomickú podstatu organizovaného zločinu. Vytvorili sme projektovú skupinu a vlastne v spolupráci s členskými krajinami vytvoríme príručku a tá nám pomôže vyhodnotiť aktuálnu situáciu v oblasti organizovaného zločinu. Samozrejme, že každá krajina môže nájsť určitú svoju odpoveď, ktorá platí pre danú krajinu. A určite v danej krajine to je tá najlepšia reakcia, najlepšia odpoveď. Možno v tretej, štvrtej krajine um, možno našli ešte lepšiu odpoveď a preto by sme do tej príručky chceli tieto myšlienky zahrnúť. Na poslednom zasadnutí rady som vyzval viacerých ministrov vnútra, aby vymenovali odborníkov na túto oblasť, aby sme získali úplný obraz nielen z niektorých krajín, ale vlastne zo všetkých krajín EÚ, aby sme mohli celkovo organizovane postupovať proti organizovanému zločinu. Pokiaľ ide o priority, je tam aj veľmi dôležitý ďalší bod a to je východné partnerstvo. Toto vychádza z podobných myšlienok, pretože vlastne tiež je to už mimo európskych hraníc a tam sa snažíme tiež dosiahnuť také výsledky, aby európsky spôsob myslenia zapustil korene aj mimo EÚ a aby aj tam dokázali posudzovať veci tak, ako my, napríklad pokiaľ je o aspekty nezákonnej migrácie. A tak potom bude zrejme, že už aj mimo našich hraníc bude existovať nejaký mechanizmus, ktorý bude fungovať ako sito, že vlastne preoseje troška, zmierni ten príval imigrantov. Čiže tie krajiny, ktoré sú zapojené do východného partnerstva, budeme podporovať, aby čím skôr z hľadiska právneho aj z hľadiska správy vecí verejných, čím skôr dospeli na európske štandardy, na európsku úroveň. Tretia významná oblasť, vlastne je to v náväznosti na východné partnerstvo a pre nás je to veľmi dôležitý aspekt a to je pripojenie sa do šengenskej zóny. Konkrétne teraz sa hovorí o dvoch krajinách, Bulharsko a Rumunsko. Keď sme nastolili túto otázku a zaradili sme tento aspekt medzi priority, tak vznikla možnosť, že tieto dve krajiny vo svetle odborných hodnotení vlastne splňajú šengenské kritériá, aspoň takto hodnotili odborníci, a to je dôležité. Tie posledné, tie najnovšie rokovania odborníkov naznačujú, že pokiaľ je Bulharsko na pevnine, nemajú ešte splnené ale všetky požiadavky z technického hľadiska e, na súši. Hej, pokiaľ je Rumunsko, tam to je technicky pripravené už. No okrem toho majú aj spoločnú hranicu medzi Bulharskom a Rumunskom a tam nie je vlastne hranica označená v súlade so štandardmi šengenského systému. Takže to treba ešte dotiahnuť do konca. Pán predseda bol nakoniec taktiež prítomný, e, keď sa bulharský minister vyjadril v tom smysle, že niekedy do polovice marca tohto roku sa splnia príslušné požiadavky a v tomto zmysle by prosil potom o posudzovanie jeho krajiny. Samozrejme, my môžeme E, prijať krajinu len na základe toho, že na 100% splňa všetky technické požiadavky. A okrem toho prišli e, dva dopisy e, z ministerstva vnútra Nemecka a Francúzska. Tieto krajiny sa stávajú proti vstupu uvedených krajín do šengenskej zóny a to práve kvôli korupcii, ktorá tam existuje. Samozrejme máme aj ďalšie oblasti záujmu o prácu a spoluprácu a chcem to troška urýchliť. Takže chcem vyzdvihnúť spoluprácu medzi Európou a USA, pokiaľ ide o PNR, čiže ide o sprístupňovanie osobných údajov cestujúcich druhej strane. Samozrejme, hovorí sa tu ešte aj o Kanade a Austrálii, že aj tieto krajiny by sa do tohto systému pripojili. Čiže v podstate nie je to bezprostredne úlohou rady. Tieto rokovania vlastne vedie komisia, ale aj my to musíme sledovať. Ďalej je dôležitou úlohou aj Eurodac a Ďalej z hľadiska migrácie, legálnej, ilegálnej, je tu viacero otázok, napríklad e, jednotný prístup, jednotné povolenie a môžeme povedať, že nastal pokrok a sú tu otázky so sezónnymi pracovníkmi, ako toto riešiť a prirodzene je tu šanca aj pokiaľ ide o vnútropodnikové presuny zamestnancov, je to známe pod anglickou skratkou ICT, keď sa dosiahne vlastne dohoda, je tu perspektíva. Na poslednom zasadnutí rady, keď sa vyjadrili ministri vnútra, tak vlastne výrazne to podporovali. Samozrejme, aj maďarské predsedníctvo by sme sa nechceli vzdať toho, že pokiaľ je o e, o jednotné povolenie, tak e, to by sme chceli prejednať. Pokiaľ ide o vízový informačný systém, to je ešte otázna vec. V podstate v júni by už mal začať fungovať a vlastne SIS-2 a to je už stará otázka. Ešte v tom čase, keď ešte Maďarsko sa len hlásilo o členstvo EU pomaly, pomaly a vlastne od 2004 sme členmi a verím, že teda tá SIS-2 sa nejak dotiahne do úspešného konca, že bude fungovať. Čiže pokiaľ ide o strategické úlohy, máme tu záväzky, to sa týka aj Dunajskej stratégie a v tomto zmysle by sme chceli vlastne podniknúť, čo je dôležité. Je to naj, siedma najvýraznejšia cestovná trasa v rámci Európy a preto vlastne treba úspešne e, tvrdo bojovať proti pašovaní drog a tak ďalej. E, ak to mám zhrnúť, chcem povedať toto. Chceli by sme posilniť bezpečnosť a v súlade a ruka v ruke s tým chceme udržiavať základné ľudské práva a občianské práva. S vašou pomocou, s pomocou parlamentu, verím, že sa nám to podarí udržať v rovnováhe a potom môžeme hovoriť o úspešnom maďarskom predsedníctve. Ďakujem vám za láskavú pozornosť a teším sa na vaše otázky. Hovoril som presne 12,5 minút, takže som sa zmestil do časového limitu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, za vystúpenie. Ďakujem, že ste rešpektovali aj navrhovaný časový limit. A teraz prvé kolo. Ehm, ehm, vystúpia koordinátori. Ehm, nie je dlhšie ako 10 minút v mene EPP Carlos Coelho. Takže dve minúty pre každé vystupujúce. Ďakujem, pán predseda. Chcem privítať pána ministra a zaželať mu veľa šťastia a úspechov E, pri vykonávaní svojej funkcie a dúfam, že e, s nami bude udržiavať dobrú spoluprácu. Chcem sa ospravedlniť, že som prišiel, že nebudem prítomný počas celej schôdze, lebo e, na výbore pre ľudské práva máme vypočutie a musím sa ho zúčastniť a preto mám niekoľko otázok. Prvá sa týka Bulharska a Rumunska. Táto otázka môže vyzerať ako rétorická, ale nie je. Chcem sa spýtať, či vaše predsedníctvo e, zamýšľa za, e, urobiť e, zo zapojenia týchto dvoch krajín do Schengenu svoju prioritu. Ak je to prioritou, tak ako chce e, pracovať a spolupracovať E, s nami, aby sme mali prístup ku všetkým správam. Ako som povedal, integrácia Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru závisí od overenia bezpečnostných opatrení a bezpečnostných zariadení. A my potrebujeme byť informovaní o príslušných správach, ale doteraz nám rada ešte nedala odpoveď na naše otázky. Dostali sme len neformálnu odpoveď a tá nie je uspokojivá, pretože e, limit pretože vlastne, príst, vlastne limitovaný prístup e, k týmto dokumentom umožňuje e, len veľmi malému počtu poslancov zoznámiť sa s ním, ani tieňoví spravodajcovia ho nepoznajú. Ďalšia otázka sa tiež týka SIS, a teda informačného šengenského pries, e, pries systému. Chcel by som sa spýtať, e, čo chcete robiť so SISom v priebehu šiestich mesiacov vášho mandátu? A posledná otázka. Agentúra, ktorá riadi a správuje SIS a všetky kroky, ktoré sa e, v priestore slobody, spravodlivosti, a bezpečnosti robia. Myslíte si, že bude možné upraviť tento systém SIS tak, aby boli všetky tieto požiadavky splnené? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, ďakujem za mm, komplexné vystúpenie, ktoré sa venovalo viacerým oblastiam, ale ja by som chcel položiť dve, prípadne tri otázky ohľadom kontroverznejších, e, komplikovanejších e, problémov predsedníctva. Na minulom pléne sme mali dobrú rozprávu o balíčku vo veci azylu a som veľmi rád, že považujete tento balíček za významnú e, časť e, vašej agendy a vo vašom vyhlásení ste tomu venovali náležitú pozornosť pre našu skupinu. Problém, ktorý súvisí s týmto balíčkom, E, e, spočíva v tom, že rekodifikácia, ktorá je základom tohto balíčka, by mala viac napredovať. Ako ste povedali vo svojej knižočke, e, skoro nastúpi lehota v roku 2012. Musíme vytvoriť spoločný azylový systém v Európe a je tu taký pocit, že členské štáty a rada e, sú znepokojení v súvislosti s nákladmi, ale už sme opätovne hovorili, že e, počiatočné veľké náklady a prístup ku kvalitnému rozhodovaniu, rozbehnutie, e, konanie je správnou cestou. A veľmi dobro sme mali rozprávu a reakciu predsedníctva. Mohli by ste povedať niečo podrobnejšie ohľadom vašich návrhov v súvislosti s týmto balíčkom, vrátanie Eurodaku a zabezpečenie výkonu e, požiadavok v rámci Eurodaku. Ďalej, e, spomenuli ste aj organizovanú zločinnosť a stratégiu vnútornej bezpečnosti. Kolegovia z našej skupiny, jeden z nich má na starosti túto stratégiu, e, s veľmi veľkým potešením konštatuje, že je tu veľký dôraz na organizovanú zločinnosť, je tu boj s mafiou, a myslím si, že ďalší kolegovia budú sa tomu venovať. Pán Coelho spomenul e, problematiku Schengenu, takže nebudem e, sa opakovať. Aj e, takisto záležitosť PNR. Len ohľadom Europolu, aj tam by sme radi videli nejaký pokrok a lepšie rozhodovanie, takže vaše vyhlásenie len vítame. You, Ďakujem, pán Morales, v mene socialistov. A teraz skupina ALDE. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. pán minister, prepačte za to, že ste predložili veľký zoznam problematiky, e, ktorú má pred sebou rada aj parlament v súčasnosti. Spomenuli ste ich ako priority maďarského predsedníctva, avšak e, e, nepočulo som nič a rada by som vedela, aké stanovisko má vaše predsedníctvo ohľadom konkrétnych E, tém. Spomenuli ste predstavu boja proti nezakonnému pristahovalectvu e, mimo hranice Európskej únie. A stručne ste tiež spomenuli predstavu e, činnosti v oblasti legálnej migrácie. Chcela by som lepšie pochopiť, či maďarské predsedníctvo považuje za prioritu E, schválenie e, tejto agendy a jednotného e, povolenia pre pracovníkov a v rámci presunov podnikov v oblasti Eurodaku, ako sa na to pýtal kolega. Aké konkrétne stanovisko má maďarské predsedníctvo, čo sa týka zabezpečenia výkonu práva a o, o zabezpečenie prístupu k údajom e, e, Eurodaku? Aké máte stanovisko? V otázke Schengenu a vstupu týchto dvoch štátov do šengenského priestoru. Práve ste spomenuli, že obdržali ste dva listy od dvoch ministrov, ktoré e, sa vyjadrujú proti tomuto vstupu. A aké stanovisko má vaše predsedníctvo v tomto smere e, v súvislosti s týmito dvomi listmi? ale aj v súvislosti so šengenským aspektom. Rada by som zdôraznila to, o čom už hovoril pán Coelho. Podľa nás je nepriateľné neumožniť parlamentu, aby mal prístup k takýmto dokumentom tam, kde e, potrebujeme zaujať stanovisko. Nie je možné, aby rada sa tak e, zobchádzala s parlamentom. Zaslúžime si rovnaké obchádzanie. Ďakujem v mene zelený pani Sargentini. Ďakujem, pán predsedajúci. E, Rovnako otázke migrácie a azylu. Mali ste prvé neformálne stretnutie ministrov e, e, vnútra a spravodlivosti minulý týždeň v Maďarsku. Zároveň Štrasburský súd sa vyjadril ohľadom sa z Dublinu a rozhodol tak, že navrátenie e, žiadateľov o azyl do Grécka sa muselo pozastaviť opätovne, čo je veľmi rozumné e, riešenie podľa mňa, ale e, situácia sa ešte viac vyhrotila v súvislosti s posúdením Dublinskej zmluvy. Minulý týždeň by som rada vedela, či e, minulý týždeň ministri e, preberali aj túto problematiku. Lebo všimla som si vaše plány na tento pol rok a program zasadnutí e, rady. Myslím si, že bude v júni ďalšie neformálne stretnutie ministrov vnútra spravodlivosti. A za každým, keď vyvstáva otázka azylu a migrácii e, je tam e, téma súčasný stav. Rada by som vedela, aký je súčasný stav, ale bolo by dobré, aby sa tam aj niečo rozhodlo. E, to si vyžaduje aj celý náš parlament. To, že nie je umožnené navrátiť týchto ľudí do Grécka, nutí členské štáty, aby hľadali v súvislosti s Dublinom riešenie. A či vaše predsedníctvo má zoznam smerníc, ktoré by ste e, sa snažili e, presadiť počas nasledujúcich e, šestich mesiacov. A teraz nadviažem na vystúpenie pani Weber. Rada by som sa dozvedela viac o východnom partnerstve. A teraz citujem preklad. E, spomína sa tam e, filtrovací mechanizmus v súvislosti s e, nelegálnou migráciou. Čo to je? Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. V mene ECR praje si slovo nejaký poslanec prítomný? V takom prípade v mene GUE pán Tavaris. Dobrý deň, pán minister. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Mám otázky, ktoré položím v portugalčine. Väčšina vašej prezentácie bola venovaná nelegálnej imigrácii. Musím povedať, že som bol trochu prekvapený, keď som e, počul iba málo zmienok o obetiach ilegálnej imigrácie a ako aj návrh ako chce rada počas vášho predsedníctva tieto obete chrániť a ako chce bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami, pretože vieme, že tieto siete e, obchodníkov sú e, predovšetkým živené e, utečencami. A pokiaľ ide o resettlement, my očakávame e, rozhodnutie od rady. Vieme, že tu Ide o to, že títo utečenci sú väčšinou ľudia, ktorí sú ohrození v krajine pôvodu, ďalej riskujú svoj život počas cesty a potom nemôžeme pripustiť, aby boli ich životy ohrozené aj v Európe. Myslím si, že Európa by mala vedieť, ako a kde ich usadiť. A zdôrazňujem všetky návrhy parlamentu, e, ktoré sme v našej správe pri spolurozhodovaní navrhli, boli prijaté v parlamente široko väčšinou od ľavice po pravicu, zvýšiť disponibilné zdroje pre krajiny, ktoré zamýšľajú budovať zariadenia pre, pre utečencov. E, aj také, a teda týka sa to aj takých krajín, ktoré takýmito zariadeniami doteraz nedisponujú, ako napríklad Maďarsko. A rada počas belgického predsedníctva túto otázku e, nevyriešila a preto je veľmi potrebné, aby sa jej venovalo maďarské e, predsedníctvo. Utečenci patria k tým najzraniteľnejším ľuďom na planéte a treba povedať, že aj vaša krajina, Maďarsko, má podľa môjho názoru aj isté symbolické dôvody, aby sa tejto problematike venovala. Lebo vieme, že vlastne v dôsledku krízy s utečencov bol, vytvore, bol vytvorený vysoký komisariát OSN, takže ja očakávam v tomto smere naozaj dobré správy od vás. E mene EFD, praje si slovo niekto z prítomných. V takom prípade nezaradený, pani Morvaj. Ďakujem pekne za slovo. V EU je novinka, že ak proste sa vyskytne taká situácia, tak v danej krajine môžu pôsobiť aj iné policajné zložky z iného štátu. Pokladám to za poburujúce, že takéto niečo v EU existuje. Otázka na pána ministra. Môže vzniknúť taká absurdná situácia, že v nejakej klasickej demokracii európskej, treba v Anglicku alebo Francúzsku, budú pôsobiť tie isté policajné sily, ktoré v roku 2002 až 2010 eh, z poverenia liberálnej vlády vlastne eh, proste boli používaní na akcie, že proste strieľali do ľudí, mlátili ľudí, oslepovali ľudí doslova mučením a tak ďalej. Či teda tí maďarskí policajti napríklad, ktorí počas tejto e, diktatúry e, pôsobili tí policajti, či teda podľa vás splňajú európske normy, alebo či sa prečistil maďarský policajný zbor. Ak nie, prečo nie? Otázka číslo 2. Pán minister, mohli by ste nám niečo povedať o tom, ako si predstavujete boj proti terorizmu a pritom e, aspekt dodržiavania ľudských práv. Je tam určité protirečenie, pretože nedávno v Maďarsku e, bol prijatý zákon, ktorý hovorí o tom, že to, čo ak je nejaká osoba alebo nejakú osobu možné dať do súvislosti s terorizmom, tak tú osobu možno odpočúvať, ju možno sledovať, aj proste môž, môže, môžu sa dať odporúčovacie zariadenia, tzv. ploštice, aj dobydu takéto osoby. E, a pritom, povedzme, Ehm, či takéto niečo nebude môcť byť zneužité, povedzme, proti politickým oponentom. Máme o tom predsa poznatky. Ďakujem. Takže ehm, vypočuli sme prvé kolo reakcií na vystúpenie pána ministra, a potom bude druhé kolo. A teraz ehm, vy máte slovo, pán minister. Köszönöm. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem aj za otázky poslancov. Prvú otázku dal pán poslanec Koelho. Pýta sa, aké je maďarské stanovisko vo veci pripojenia sa do šengenskej zóny Bulharska a Rumunska. My podporujeme pripojenie sa týchto štátov do šengenskej zóny, ale samozrejme dbáme o to, aby technické podmienky boli splnené a až potom, aby pristúpili do tejto zóny. Proste existuje pravidlo, respektíve sú pravidlá a chceme ich dodržiavať. Proste predpisy hovoria, že tie technické podmienky musia byť splnené v každej krajine a keď to bude dosiahnuté, tak potom v rámci EÚ aj tieto dve krajiny môžu vstúpiť do šengenskej zóny. Podľa názoru odborníkov momentálne Bulharsko voči tureckej hranici v oblasti kapita Andrejevo nesplňa tieto technické podmienky a to hovoria nielen odborníci nakoniec, ale aj predstavitelia ministerstva vnútra Bulharska, dokonca aj pán minister sám. Ako som už spomínal, do polovice marca slúbili, že tieto otázky vyriešia a potom nás príde opätovná kontrola odborníkov a zistíme, či vlastne sú splnené všetky technické podmienky. Hovorím ešte raz, Maďarsko podporuje vstup týchto dvoch krajín do šengenskej zóny, ak budú splnené tie technické podmienky. Pokiaľ ide o otázky súvisiace s nejakými tajnými údajmi, ja povedzme som povedzme dostal nejaké materiály v budove rady, ale tie informácie povedzme neboli zaslané z rady do parlamentu. Ehm, myslím, že taká je situácia a preto sa snažím dosiahnuť nejaké výsledky v tom smere, aby príslušné materiály pri dodržaní všetkých noriem, ktoré súvisia s utajením informácií, aby takéto informácie boli mm, prístupné tým osobám, ktoré majú e, patričné previerky a majú nárok e, zoznamiť sa s takýmito utajovanými skutočnosťami. Pokiaľ ide o SIS-2 a otázky s tým súvisiace, to už je celkom zaujímavá vec, pokiaľ ide o naše nádeje. V roku 2013 by to už malo fungovať. Rada EÚ sa dohodla na tom, teda ministri vnútra sa dohodli, že keď príde otázka tohoto typu, je dôležité, aby každý cítil tú záťaž, že áno, čas beží a stále ešte to nefunguje tak preto by sme už radi, aby sa ten systém spustil. Ďalší aspekt sa týkal potom niečo, čo nadvezuje na SIS-2 a to je aspekt ochrany údajov. Jednoznačne bez, bez z takéhoto zabezpečenia proste žiaden systém nemôže fungovať náležite. Proste všetky informácie musia byť náležite chránené. Proste aj z hľadiska prístrojového, aj z hľadiska osôb, ktoré prichádzajú do styku s informáciami. Všetko musí byť náležite zabezpečené a splnené. Otázka, respektíve otázky pána Moaresa. Myslím si, že to je téma sama o sebe. Týka sa to celého balíka e, v súvislosti s e, emigrantmi a s uchádzačmi o azyl Myslím, že táto otázka sa nás dotýka všetkých. Nakoniec nedávno e, na zasadnutí rady počas obeda sa hlavnou témou stalo to, aký má byť rozpočet do nastavajúceho obdobia v rámci EÚ a z týchto prostriedkov, ktoré sú to vlastne tie peniaze, ktoré vystačia na splnenie úloh, respektíve aké úlohy dokážeme z tých peniazí, ktoré máme, splniť. Čiže Ďalej, organizovaný zločin. Je to jedna z hlavných tém a myslím, že aj Eurodac eh, by práve mal čím skôr fungovať v plnej miere a opäť treba dbať na ochranu údajov aj na základné ľudské práva, ale tam, kde prebieha pašovanie ľudí, prevádzačstvo, obchod s ľuďmi a tak ďalej. Proste toho sa nemôžu príslušné orgány len tak vzdať. Pokiaľ ide o prúmsky aspekt, chcem povedať, myslím, že to bude 10. augusta. Vlastne vstupuje do platnosti a sú krajiny, ktoré túto dohodu dokážu splniť, čo sa týka otlačkov prstov, DNA a potom aj aspekt identifikácie vozidiel. Môžem povedať, že Maďarsko splní do 10. augusta určite. Čo sa týka tých vozidiel, sme pripravení a aj DNA sme pripravení a pokiaľ ide o otlačky prstov, vlastne už eh, prebieha teraz fáza realizácie. Pokiaľ ide o rokovania s ministrami, žiaľ musím povedať, že nie všetky krajiny to splnili. Zatiaľ len štyri v plnej miere splnili. A Maďarsko sa k tomu celkom blíži, ale viaceré krajiny práve z nedostatku financií nedokážu plniť to, čo by potrebovali. Čiže otázka je, ako im môžeme pomôcť, aby ten celkový systém mohol náležite fungovať. Ďalšia otázka. Pýtala sa pani Weber, aké máme stanovisko ohľadne nezákonnej a zákonnej imigrácie. Pokiaľ ide o nezákonnú migráciu, tak vlastne stala sa tá, táto určitou ako súčasťou organizovaného zločinu pri pašovaní osôb, pri prevádzačstve. A chcem povedať, že e, toto súvisí s ďalšou otázkou, ktorú položil pán Tavares. Že povedzme, prichádzajú títo ľudia povedzme aj z krajín, kde je nejaký nebezpečný stav. Ale takáto osoba, ktorá sa stáva migrantom, často sa pohybuje sama v veľmi nebezpečnom prostredí. Povedzme, u nás e, sa pokúšali treba z nejaký preplávať cez Tisu na člne, ale bola tam veľmi prudká voda, prevrátili sa. Proste ľudia prídu o život aj v takýchto situáciách. Takže konkrétne tento prípad, keď sa pokúsili e, preplávať Tisu, to, to prežil iba jeden človek z tých z tej skupiny migrantov. Takže musíme samozrejme preskúmavať u uchádzačov o azyl, aké máme možnosti zabezpečiť im lepšie životné podmienky. Ďalší aspekt, organizovaný zločin, práve e, je ku ktoré nemôžeme byť zhovievaví. Proste si to e, bezohľadní ľudia, ktorí tiež vlastne e, sa sústredujú na týchto migrantov a snaží sa, snažia sa ich chudákov ešte viac vycicať. No, ja naozaj veľmi dúfam, že počas maďarského predsedníctva sa nám podarí dospieť ku spoločnému stanovisku, a ďalší bod. Sezónne práce. Podporujeme to, aj keď možno Maďarsko tým nie je až tak veľmi dotknuté, ale otázka je, dokedy je sezóna sezónou. Povedzme, pokiaľ ide o zber ovocia, je to niekoľko týždňov. Keď si zoberieme cestovný ruch, tak je to už niekoľko mesiacov. A v mnohých ohľadoch, keď si povedzme zoberieme sezónu, kedy sa dá stavať, tak to môže byť aj rok, dva. Čiže sezónny pracovníci, ako majú byť posudzovaní. Proste zrejme treba tam poskytnúť podobné podmienky ako tí, ktorý, tým, ktorí normálne žijú v danej krajine. Čiže deti môžu, aby chodili do školy a tak ďalej a tak ďalej. A pokiaľ ide o vnútropodnikové presuny, myslím si, že toto vlastne asi sa nám nepodarí celé, ako jedno sústo, jeden balík zvládnuť, tak si to rozdelíme na menšie kúsky. Čiže keby sme už mať jednoznačný e, postoj a stanovisko v rade, predložíme to parlamentu. Myslím, že táto vec by sa dala zvládnuť. Už sme upustili z niektorých podnenok. A na druhej strane je tu šanca pre riešenie ďalších dvoch úloh. Teda ide o to, že pokiaľ ide o jednotné povolenie a e, povolenie pre sezónnych pracovníkov, aby tam boli podmienky uľahčené. Pokiaľ ide o organizovaný zločin, e, chcem povedať ešte, že pokiaľ ide o to filtrovanie údajov, nepokladám to za šťastnú vec. A ja si myslím, že by sme si nemali proste zatvárať oči a pchať hlavu do piesku. Treba naozaj migrantom poskytnúť e, šance. A samozrejme, ide o to, aby sme ale zaistili bezpečnosť v rámci EÚ. Dôležité je, aby občania EÚ, aby ste vy, aby naše deti mali aj nielen pocit bezpečnosti, ale aby tu bola naozaj vyššia bezpečnosť. A to im musíme dať. V súvislosti so Schengenom, aký je názor Maďarska, zopakujem. Stanovisko Maďarska je také, že podporujeme pripojenie sa uvedených dvoch krajín do šengenskej zóny, ale tieto dve krajiny musia splniť technické podmienky. Čiže ja tiež zastávam toto stanovisko. Pán Sargentini sa pýtal v súvislosti so Štrasborským súdom a ešte e, Dublinská dohoda. Nuž, nech sa páči, pán minister, pokračujte, hovorí pán predsedajúci. Takže, ten Dublin. E, v súvislosti s Gréckom sa hovorí, že by sa upustilo od týchto princípov. V podstate tam hovoríme o 40 tisícoch e, nezákonných migrantov a Grécko si s nimi nevie rady. Hovorí sa teda o možnosti takej, že dočasne, dočasne sme tam vyslali nejaké odborné zložky, ktoré majú pomôcť e, e, teda išlo o posilnenie pohraničnej služby a tam sa významne znižil počet nezákonných migrantov. A myslím, že aj Štrasburský súd vytýčil správne nasmerovanie a pre nás toto rozhodnutie súdu je sveté a opäť teda sa budeme vo svetle toho rozhodnutia zaoberať touto myšlienkou. Pokiaľ ide o to sito, ten filter, tak 6 krajín vlastne v rámci východného partnerstva funguje tam. Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko, Arménsko a ešte jedna krajina. Proste tam to funguje a súvisí to s zamedzovaním nezákonnej migrácie. Takže v podstate zrejme cez nich, teda z východu prichádzajúci migranti sú tam zachytávaní a nie len to, ale vlastne ako by boli títo už vnútri únii, tak sa s nimi narába. Čiže preto si myslím, že tento filter tam pôsobí. Nede len o to, že sú tam zachytení tí migranti, ale ide o to, že právny systém daných krajín sa čoraz viac ponáša na, na systém právny, ktorý funguje v rámci EÚ. A viem, že vlastne UNHCR eh, vo svetle toho, teda ako od svojho vzniku funguje, snažíme sa aj my rešpektovať ich princípy nakoniec UNHCR je zastúpené aj u nás v Maďarsku a my v plnej miere sa zhodujú naše stanoviská na aspekty migrácie. Ďalej, pokiaľ ide o to zasahovanie policajných síl v cudzine, myslím, že do istej miery to existuje. Asi ste sa stretli popri Balatone, že ste videli aj zahraničných policajtov, tam hlavne, kde sú aj cudzinci. E, proste e, ide o to, že títo policajti pomáhajú vlastne tým cudzincom, ktorí tam sú, treba z Balatone navštevujú cudzinci našu krajinu, ale aj my máme našich v Chorvátsku trebárs, aby pomáhali maďarským turistom. Tak sme sa dohodli s e, pánom ministrom susednej krajiny. Pomáha to pri zaisťovaní bezpečnosti v podstate nejde o využívanie silových postupov v rámci rezortu vnútra samozrejme. A pokiaľ ide o obdobie 2002 e, až 2010, tam sme zaznamenali zmeny, však vidieť, že tí, ktorí nesúhlasili, aj tí vedúci predstavitelia e, policajnom zbore vlastne e, sami sa aj hlasili, že teda keď nesúhlasili s týmto novým systémom, tak požiadali o odchod zo zboru. Ďalej. Aspekt terorizmu versus ľudských práv. Isté, treba si ľudské práva ctiť. Sú krajiny, ktoré trpeli viac už e, terorizmom a tam, povedzme, to malo dopad aj na ľudské práva do istej miery, ale treba na tieto veci hľadieť reálne a musíme sa snažiť nájsť určitú rovnováhu. Na jednej strane, aby sa efektívne bojovalo proti terorizmu a na druhej strane, aby sa dodržiavali ľudské práva. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Druhý minister by mal prísť o 10. Áno, pán Tavares. Takže pán minister Zoltán Pala, ktorý má na starosti sociálnu inklúziu, bude hovoriť o rómskej problematike a preto odporúčam, aby sme otvorili e, druhé kolo. E, Otázok mám e, zoznam desiatich poslancov, prečítam to a uzatvoríme to. Ide. Díaz de Mera, Hankis, Romero López, Strasa, Interveld Makovej. So I suggest... Takže Navrhujem, aby e, počas druhého kola každý vystupoval maximálne jednu minútu, aby e, aj pán minister stíhol. Apelujem na vás, aby sme tak postupovali, pretože e, pán Tavares, máte poznámku? Áno? Aby som to si vysvetlil, možno, že sa to stretlo počas tlmočenia môjho vystúpenia alebo vystúpenia pána ministra. Chcel by som vedieť, teda, čo som sa pýtal, či E, rada e, ukončí proces spolurozhodovania vo veci e, presídlovania. Môžete na to reagovať, pán minister? Áno, dúfam, že áno. Ďakujem za stručnú odpoveď. A teraz druhé kolo. Takže jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Tak ako je minulý, by som chcel sa opýtať na viacne, keďže pán Busetil e, nepritom požiadal ma, aby som e, sa vydiel ohľadom Schengenu. Samozrejme je jasné, že sú to aj e, technické problémy, ale otázka politická. Požadujeme, požadujeme, aby ste uvedli jasné kritérie, pretože korupcia a e, e, súdna reforma, to je otázka verifikácie. Takže hovoríme len o Schengene. A teraz budem po, pokračovať po maďarsky. Čiže bezpečnosť a základné ľudské práca. Čiže pokladáte za možné, aby Frontex sa veno, pou, aby používal aj osobné údaje, pokiaľ ide o aspekt solidarity. Pokladáte za vhodné, aby tam boli v Grécku aj iné sily, sily z iných krajín. A pokiaľ ide o utečencov, či Grécko môže rátať aj s nejakou peňažnou, finančnou solidaritou? Ďakujem. Díaz de Ďakujem, pán predseda. Solidarita s obeťami teroristického atentátu včera na letis, letisku Domodedovo. E, to je skutočne veľmi zlá vec, takýto atentát. E, pán minister, ja vám želám úspechy vo vašej práce a ehm, čo chcete podniknúť voči organizovanému zločinu. To sú nadnárodné siete, týka sa to e, drog, pedofílie, obchodovaniu s ľuďmi, e, pašovaniu aut, falzifikácii eura, umeleckých diel, obchodovanie nelegálne s radioaktívnymi látkami, zbraniami, DVD e, a tak ďalej. To všetko presahuje národné hranice. Europol je nástrojom e, spoločenstva, už nie je vládny nástroj. Chce aj maďarské predsedníctvo vhodným spôsobom podmietiť e, nové nariadenie Europol, ktoré by dalo nové kompetencie aj za spolúčasť Európskeho parlamentu Europolu. Chce e, podnietiť maďarské predsedníctvo proces hodnotenia Europolu, aby sme mohli mať v priebehu roku 2012 výsledky, aby sme mohli prijať e, nové nariadenie Europol v roku 2013? Ďakujem. Gracias. Mrs. Hankis. Pani Hankis. E, Ďakujem. Smerovanie a priority boja proti terorizmu vlastne stanovuje príslušná stratégia a aj plán aktivít. Rám, okrem toho sú tu tri ďalšie otázky, ktoré, myslím si, v poslednej dobe sa stali veľmi aktuálnymi a preto by som vás uprosila o váš názor, pán minister. Poprvé, financovanie terorizmu. Teraz nehovoríme o Swifte a o cestujúcich, ale o tzv. neziskových organizáciách, ak majú tieto úlohy, úlohu pri financovaní terorizmu, kde vlastne na oko fungujú v niečom inom a pritom financujú terorizmus. Po druhé, terorizmus a jeho prepojenie na organizovaný zločin. Skúsenosti poukazujú na to, že vlastne teroristické skupiny využívajú aj kanály organizovaného zločinu. Takže v podstate na jednej strane E, jednu z týchto skupín vlastne ženie ideológia a druhú peniaze a predsa dokážu komunikovať. Tretia otázka. Ako by sa dalo zlepšiť e, vlastne to, aby lepšie prebiehal tok informácií v rámci EÚ medzi jednotlivými orgánmi a centrami? Máte o tom predstavu? Ďakujem. Thank you. Ďakujem pani Romera. Ďakujem, pán predseda. Ja budem trvať na probléme balíčka o azyle. V súčasnosti e, sa deje to, že sa miešajú ilegálni imigranti so žiadateľmi o azyl. Štatút utečenca sa udeluje tak absolútne smiešným spôsobom, že nedosahuje viac ako 1 tí ostatní majú pod medzinárodnú ochranu. Čo sa stalo e, medzi žiadateľmi? Mm, došlo tu k veľkým morálnym e, škodám a došlo k nátlaku na belgickú a grécku vládu. Avšak toto nie je v rámci štatútu e, utečencov, ale je to v rámci ochrany utečencov. A veľký, veľký počet žiadateľov o azyl nie sú skutoční azylasti a preto je potrebné, aby sme revidovali dublinské nariadenie, lebo spôsobuje situácia veľmi vážne problémy. Pán Strasser? Vítam vás, vážny pán eh, predstaviteľ rady mm, vo výbore pre bezpečnosť Eh, ste predložili eh, eh, veľmi rozsáhle program predsedníctva. Ide aj o podporenie aktivít v súvislosti s balíčkom na azyl, dohodu o údajoch cestujúcich, údaje PNR, pokiaľ ide o postoj k Schengenu máme veľký záujem o túto záležitosť, e, e, o to, aby e, mohli pristúpiť príslušné krajiny. Samozrejme, treba splniť aj určité požiadavky. Teší nás, že sa zasadzujete o lepšiu spoluprácu medzi radou a parlamentom, čo je potrebné a žiadúce. Ako Rakúšan teším sa v súvislosti s aktivitami v oblasti Dunajskej stratégie aké konkrétne opatrenie v oblasti bezpečnosti e, plánujete v tomto smere? Thank you. Ďakujem. Pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Veľmi rýchlo tri otázky. V prvom rade e, rada schválila mandát na rokovanie so Spojenými štátmi ohľadom dohody o transatlantickom americkej ochrane údajov, ale Američania ešte nevymenovali e, e, svojho predstaviteľa na tejto rokovanie, e, na tejto rokovanie či predsedníctvo hodla požiadať Spojené štáty, aby urýchlili prístup. A teraz prístup k údajom Eurodaku naučili zabezpečenie výkonu práva. Veľmi rýchlo ste prepojili azylovú politiku a organizovanú zločinnosť. Povedali ste to jednou vetou. Odkiaľ ste prišli k tomuto záveru? A posledná otázka nie je mi celkom e, e, jasné. 9. novembra vaše predsedníctvo plánuje konferenciu o rodine a porodnosti, ak sa nemýlim. Ako je to možné, e, že členské štáty, ktoré trvajú na subsidiarite, prečo sa domnievate, že Európska únia má niečo spoločné s rodinnou politikou a porodnosťou, ak naozaj má niečo spoločné, Môžete nám e, zaručiť, že budete e, to vzťahovať na všetky druhy rodín. Ďakujem pani Makovejová. Ďakujem pán predseda. Moja otázka nadvezuje na predchádzajúcu otázku. To sa týka boja proti organizovanej zločinnosti a terorizmu. Tu som. Súvisí to s korupciou pretože organizovaná zločinnosť a terorizmus nie sú možné bez korupcie. Komisie sa snaží e, e, vypracovať oznámenia o antikorupčnej politike únie. Chcem sa opýtať, či podporíte prácu komisie smerom k vypracovaniu e, antikorupčnej politiky Európskej únie, či plánujete podporiť a posilniť takúto politiku a prípadne urýchliť proces, proces pripravenia oznámenia. Ďakujem. Ďakujem a teraz, e, pán minister, máte slovo. Ďakujem za slovo. Nasnažím sa odpovedať stručne na tieto otázky. Prvá vec. Pán Šaubor sa pýtal na otázku Schengenu. Pre mňa je jednoznačná tá vec, že sme za vstup do Schengenu, za rozšírenie Schengenu. Samozrejme, ten aspekt korupcie, na ktorý poukazovali eh, tie listy hm, z Nemecka a Francúzska. Aký to bude mať dopad, neviem, ale je jasné, že príslušná krajina, keď chce vstúpiť do šengenskej zóny, musí na 100% splniť podmienky. Pokiaľ ide o Frontex, Spomínal som, že príslušné zložky Frontexu veľmi dobre pôsobili v Grécku, boli tam aj e, príslušníci z Maďarska a chcem zdôrazniť, o 40 sa znížilo vlastne e, znížil za dva mesiace počet osôb, ktoré prechádzali z Turecka do Grécka. Chcem ale povedať, že tieto jednoty rýchleho nasadenia sú vlastne spôsobilé dlhodobo tam pôsobenie, pôsobiť, nie preto vlastne vznikli takéto jednotky. Takže treba hľadať iné cesty. <laughs> Bola tu otázka o peniazoch. Áno, je ťažké eh, rozdielovať peniaze. A pokiaľ ide o to, že kedy rada príjme rozhodnutie a aké, to teraz neviem povedať. Ďalšia otázka. Áno, ako vieme, včera večer na letisku eh, došlo k teroristickému útoku pokiaľ viem, teraz je už vyše 30 mŕtvych a vyše 100 zranených. Tiež by som rád eh, vyjadril svoju účasť pozostalým. Skutočne ide o veľmi eh, hrozný zločin a vlastne postihnuté boli aj osoby eh, z EÚ. Predpokladám, že sa nám podarí nájsť odpoveď na takéto hrozné činy. Ďalšia otázka sa týka Europolu. A ako urýchliť proces toho, aby Europol e, mohol fungovať v rámci inštitúcií EÚ. V podstate som toho názor, že Europol veľmi dobre pôsobí pri zaisťovaní bezpečnosti v EÚ a myslím, že keď získa tú pevnejšiu, pevnejšie zakotvenie v rámci inštitúcií, bude ešte lepšie pôsobiť. No a pokiaľ je o tie stratégie, financie sa tam objavujú samozrejme taktiež. A chcem ešte raz povedať, na neformálnom zasadnutí na, počas obeda jednou z hlavných otázok práve bola otázka financovania v oblasti vnútra. V podstate eh, otázka vnútra predstavuje 6,5 miliardy forintov takže to neprestáva ani 1% eh, európskych, eh, európskeho rozpočtu. Takže záleží od toho, koľko kto vydá na túto oblasť. Odoznela tu je otázka, do akej miery môže byť prepojený terorizmus s organizovaným zločinom. Áno, terorizmus vychádza z ideologických dôvodov, ale ak má fungovať, potrebuje peniaze. Pod, a značné prostriedky získavania nie z ideologických zdrojov, ale vie sa, že teda z takých aktivít, ako je napríklad pestovanie e, e, plodín, z ktorých sa vyrábajú drogy a za tie peniaze potom z drogového predaja získavajú prostriedky na nákup zbraní a tak ďalej. Takže je tam prepojenie. Z drog potom prúdia ako som povedal, peniaze e, do rúk teroristom a tí nakupujú zbranie. Takže i samotnou ideológiou sa nedá organizovať výbuchy. Tam sa dá akorát zamerať, že na koho budú potom tie výbuchy konkrétne orientované. My sme vytvorili vlastne aj tiež centrum, ktoré e, podobne ako v západných krajinách, západoeurópskych, E, veľmi dobre vykonáva svoju činnosť. Je zamerané na e, včasné varovanie pred terorizmom. Pokiaľ ide o otázku e, pristahovalectva, hm, to je už tretí, štvrtýkrát chytený ako nezákonný migrant a už má, povedzme, nejaké vedomosti o európskych zákonoch, tak pri 4. alebo 5. teda pri 5. alebo 6. zachytení bude žiadať zrejme o e, štatút utečenca. Takže máme aj tých klasických uchádzačov a žiadateľov o azyl, Proste e, sú to tí ľudia, ktorí odchádzajú z krajiny, pretože naozaj je tam povedzme, vojnová situácia, ale potom sú tu tí dobrodruhovia, okrem týchto ozajstných utečencov, takí dobrodruhovia, ktorí chcú zneužiť systém v podstate. A o tomto budeme rokovať a dúfam, že sa nám podarí uzavrieť tento celý balík ešte počas maďarského predsedníctva. Okrem toho, e, myslím, že to by bolo celkom ako úspešné, pokiaľ by sa nám to podarilo uzavrieť. Ďalej smernica o kvalifikácii, potom Dublin a Eurodac. To by sme chceli v rámci jedného balíka uzavrieť počas nášho predsedníctva. Pán Štraser, e, tomu by som chcel odpovedať takto. Áno, pán poslanec, Schengen má význam len vtedy, ak sú splnené všetky technické podmienky žiadajúcej krajiny. Teda zo strany žiadajúcej krajiny. A preto samozrejme e, aj počas nášho predsedníctva zdôrazňujem význam spolupráce s parlamentom. A nakoniec aj u nás doma bez parlamentu nedokážeme prijímať dôležité rozhodnutia a preto E, som presvedčený, že takto to e, náležite fungovať aj v rámci EÚ. Ďalšia otázka. Podunajská stratégia. Vytvorili sme e, post štátneho tajomníka, ktorý sa veduje konkrétne danej sfére, aj z hľadiska hospodárskeho, aby sme zohľadnili potreby regiónu. Aj smerom na Srbsko vlastne by sme chceli vytvoriť taký orgán, ktorý bude z hľadiska policajného bojovať proti trestnej činnosti. Hlavne ide o vývoz e, nebezpečného odpadu, o drogovú trestnú činnosť. Proste tieto policajné zložky budú mať zaistiť bezpečnosť a naozaj by sme chceli zaviesť veľmi prísne opatrenia v tom smere. Ďalej, PNR, rokovania z USA. Chcem zdôrazniť, že mandát má na rokovanie Európska komisia. My to môžeme len podporiť. A viaceré krajiny v rámci EÚ vlastne e, sa ocitnú v situácii, že ich bezpečnosť bude na vyššej úrovni. Je tu aj otázka celoeurópskeho PNR. Čiže keď tam bude, povedzme, táto otázka riešená len smerom na USA, Kanadu a Austráliu, tak potom Samozrejme, tie lietadla, ktoré smerujú von z EÚ, budú na vyššej úrovni bezpečnosti než tie, ktoré sú len v rámci EÚ. Takže tí, povedzme, keď niekto je z Viedne do Paríža alebo do Londýna, tak proste nie je až tak dobre chránený, ako keď ide mimo Európy. Nad tým sa treba zamyslieť. Eurodac a PNR. Ďalšia otázka. No, Myslím, že už som na túto otázku odpovedal. Bolo by dôležité, aby tu bol priestor, aby tu bola šanca. Ďalej, otázka boja proti korupcii, pani Makovie. Už takto poviem. Aj v rámci krajiny sme vytvorili zákon už nedávno, teda v Maďarsku sme taký zákon prijali, kde je nesmierne dôležité mať fungujúci kontrolný systém, aby proste ten, kto zastáva nejakú funkciu, aby bol pod náležitou kontrolou a aby dodržiaval príslušné pravidlá. Pokiaľ ide o ten aspekt subsidiarity, vo februári sa bude konať konferencia a áno, budeme sa venovať otázkám rodiny. Dúfam, že som zodpovedal všetky vaše otázky a že moje odpovede príjmete. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že sa snažíme o spoluprácu rady a parlamentu a želáme si, aby táto spolupráca bola čo najlepšia. Ďakujem. Ďakujeme. Vidím, eh, že už je to minister zodpovedný za sociálnu inklúziu, zodpovedný aj za rómskú problematiku, už čaká so svojimi spolupracovníkmi a preto by som chcel poďakovať všetkým poslancom za spoluprácu z hľadiska dodržania časových limitov, pokiaľ ide E, o spoločné vyhlásenie, e, ktoré odsudzuje e, masáker zo včerajška na moskovskom letisku, v dôsledku ktorého 35 ľudí prišlo v život a veľmi veľa ľudí bolo zranených. Odsudzujeme takéto konanie a vyzývame na spoločný postup proti terorizmu a ochranu obetí. A po tretie, samozrejme, ďakujeme pánovi ministrovi Pinterovi za prezentáciu. Prajeme vám veľa úspechov a tešíme sa na pokračujúcu e, spoluprácu počas pôsobenia Maďarska e, e, na čele predsedníctva. Budeme spolupracovať s vami, s komisiou, s tým, aby sme zabezpečili dosiahnutie všetkých cieľov, ktoré ste tu označi- naznačili. Ďakujem. Milí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadili. Ďakujem. Mali by sme e, pokračovať v našej práci. Máme veľmi e, E, nabitý program dnes ráno. Máme, je pre nás potešením a cťou, že môžeme teraz e, uvítať e, pána ministra zodpovedného za sociálnu inklúziu v maďarskej vláde, zastupuje maďarské predsedníctvo Rady Európskej únie. Pán minister hodla prezentovať svoje priority v oblasti sociálnej inklúzie s osobitným dôrazom na rómskú problematiku. Pán Zoltán Balak, minister štátny minister zodpovedný za sociálnu inklúziu v Maďarsku. Navrhujem, aby sme postupovali tak, ako predtým. Najprv e, e, prvá, prvé kolo otázok pre koordinátorov, maximálne dve minúty na osobu, potom e, prvé reakcie od pána ministra a potom druhé kolo otázok, aby sme počas jednej hodiny, hodiny 10 minút si s tým poradili. V opačnom prípade budeme mať problém a nesplníme zvyšok nášho programu. Nenaplníme zvyšok programu, takže pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený Európsky parlament, páne poslankyne, páni poslanci, dnes tu pohovorím o priorite ktorej som nebol tlačený zvonka. Vlastne maďarské, Maďarsko nebolo tlačené do toho, aby rómskú otázku volilo ako jednu z priorít počas nášho predsedníctva. Zvolili sme si to sami, pretože sme presvedčení o tom, že proste celé desaťročia a tak aj stáročia e, sa ozaj tí zaangažovaní ľudia, ktorí majú záujem, venujú sa tejto otázke. A nakoniec e, je to téma, ktorá ešte nenašla to správne miesto, aj keď sa o nej hovorí v rámci EÚ. Preto sme sa rozhodli, že v rámci nášho predsedníctva e, sa snažíme dosiahnuť určitý pokrok pri riešení tejto otázky. Chceme vytvoriť určitú rámcovú stratégiu v súvislosti so, zacle, so sociálnym začlenovaním Romov. Boli by sme radi, aby v každom členskom štáte EÚ sa rozbehla príprava stratégie, ktorá je nutná. Hm? Venujeme sa tieto otázky aj na našom ministerstve, na ministerstve verejnej správy a spravodlivosti, a v podstate máme na starosti tri základné témy v tomto smere. Vytvorenie Európskej platformy pre boj proti chudobe, ďalej chudoba detí a po tretie integrácia Romov v rámci členských štátov EÚ. Že verím, že medzi vami je mnoho takých, ktorí sa aktívne venujete tejto otázke, otázke Romov už dlhší čas a aj u nás je u nás v Maďarsku je ťažko už verbálne priniesť niečo nové, povedať niečo nové na túto tému, ale aj tak si myslím, že je treba, aby sme opakovali tie veci, ktoré vlastne tá väčšina, mlčiaca väčšina e, vlastne nevníma ako veľmi dôležité veci. Ak sa nám nepodarí povedzme, z dlhodobého hľadiska presvedčiť tú väčšinu, pretože väčšina často je, mm, je antagonistická, naladená voči Romom. Ak sa nám nepodarí týchto ľudí presvedčiť, tú väčšinu, tak sa ďalej nedostaneme. Čiže musíme sa vyjadrovať jasne, jednoznačne aj o tejto otázke a chceme presvedčiť občanov Európy, väčšinu občanov Európy, že je potrebné sa rómskej otázke venovať. Čiže to je jedna stránka veci. Okrem toho je tu ešte aj to, že vlastne ide o etnickú menšinu a ako ďalej, čo s ňou. Druhá stránka problému je, ako zaktivizovať týchto ľudí, tú menšinu, pri riešení ich vlastných problémov. Vlastne to riešenie možno nie je šťastné slovo. E, existujú len určité kroky, určité opatrenia, ale riešenie také, ktoré by viedlo k tomu, že aha, prišiel tento deň a už tu nie sú problémy, už to je vyriešené. Myslím, že to by bolo príliš optimistické, keby sme sa takto vyjadrovali. Samotní Romovia, nielen ich vedúci predstavitelia, e, proste nejako reagujú na tieto stratégie, ktoré im ponúkame a ktoré vytvárame. A dôležité je, ako oni tieto stratégie príjmú ako ich dokážeme vyburcovať, zobudiť z tej neaktivity. Často vlastne ich pasivita vychádza z toho, že nemajú prácu a povedzme potom už aj tá vôľa odtiaľ vyprcháva. Už vlastne strácajú záujem riešiť si svoje otázky. Čiže dôležité je, aby aj oni sa stali aktívnymi v tom procese hľadania riešenia, čiže aj väčšina, aj menšina by mali spolupracovať. To je veľmi dôležité. Preto si myslím, že z hľadiska budúcnosti Európy je rómska otázka a jej riešenie dôležitá vec. V podstate už máme problémy aj s počtami. Romov je tu v Európe 10-12 miliónov a ich väčšina v súčasnosti nemá prácu, a má veľká väčšina také nízke vzdelanie, že vôbec ťažko nachádza prácu na pracovnom trhu, dochádza k segregácii, dochádza k sociálnemu vylúčeniu tejto skupiny obyvateľov. Čiže nejakým spôsobom týchto ľudí chceme zapojiť do toho krvného obehu Európy. Proste nebol by to len priateľské gesto, ale ide o to, aby v podstate títo ľudia e, sa zapojili, zaktivizovali a malo by to aj hospodársky, pozitívny hospodársky dopad. Isté, existuje už mnoho iniciatív, ktoré sa pokúšali a predsa musíme povedať, môžeme spomínať aj konkrétne sumy, dosť veľké e, cifry sa už vydali na tento účel, aj tak musíme povedať a pripustiť, že sociálna situácia Romov sa nezlepšila, ale práve naopak je horšia. Aj z hľadiska pracovnej situácie, aj z hľadiska životných podmienok. Proste nemôžeme to len tak prejsť popri tom a nevšímať si to. Od roku 2007 e, eh, už vlastne bolo potvrdené, že Romovia z hľadiska spoločenskej integrácie e, vlastne majú byť eh, tej polohe, že o riešenie týchto problémov sa má postarať príslušná krajina, kde žijú. Integrácia Romov sa netýka čiste aspektu životných eh, a, a ľudských práv, ale súvisí to aj s konkurencieschopnosťou na trhu, s udržateľnosťou rozvoja. A preto vlastne to začlenenie, sociálne začlenenie Romov je celoeurópskym záujmom. Výsledky výskumov poukazujú na to, že pokiaľ by sa zamestnanosť e, Romov dosiahla na úrovni priemeru v regiónoch, tak by sa HDP zväčšilo, zvýšilo o 4 až 6 Čiže toto je to rácio, ktoré tam je. Čiže nejde len o priateľské gesto, ale ide o vážne sociálno-ekonomické e, opatrenie. Isté nepoviem žiadne tajomstvo, keď poviem, že E, vzdelanie, ďalej um, zdravotná starostlivosť, bývanie a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré treba riešiť v súvislosti s Romami. Počas predsedníctva Maďarska by sme radi dosiahli určité pozitívne kroky aj v súvislosti so situáciou Romov v Európe. Asi vám nepoviem nič nového, ale ak to smiem povedať, ehm, pociťujem určitú hrdosť v tom, že aj tu v Európskom parlamente práve e, post pani poslankyňa rómskeho pôvodu prišla s iniciatívou a vo februári 2011, verím, e, tá správa, ktorú predloží, bude prijatá. A je to dôležité pre nás aj preto, lebo by to mohlo napomôcť aj aktivitám, ktoré vykonáva komisia aj Rada EÚ. Čiže by sme chceli pokračovať v takomto časovom harmonograme. 6. apríla vlastne sa predloží e, taký harmonogram e, integrácie Rómov v rámci alebo stratégie integrácie Rómov v rámci štátov EÚ a potom keď budú prijaté závery rady na základe, na základe odporúčania komisie. Teda chceme odporúčiť toto, že nakoniec e, by sme boli radi, aby sa dospelo ku e, prijaťu tých záverov rady. Ďalším dôležitým zdrojom je pracovná skupina, teda Task Force, tá, ktorá vlastne od septembra do decembra v Lani fungovala a vypracovala tiež dôležitý materiál a ten bol rozoslaný do jednotlivých členských štát, štátov. Čiže ehm, za veľmi dôležitý vyjednávací orgán pokladáme EPSCO, čiže Radu pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravia a spotrebiteľské záležitosti. Ďalej dôležitá je samozrejme aj Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru a aj e, na Rade pre všeobecné záležitosti sa predniesie príslušná správa a pripraví sa materiál aj na júnové zasnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci a potom to, čo sa príjme na Rade EBSCO, tak to by sme chceli ešte vlastne, chceli by sme to ďalej rozvinúť, pokiaľ ide o otázku integrácie Rómov v rámci celkovej debaty v EÚ. Za dôležité pokladáme to, aby aj na úrovni EÚ, aj na úrovni jednotlivých štátov, aby sme vytvorili určité stanoviska ohľadne toho, aké budú konkrétne ciele, aké budú ukazovatele. Myslíme si, že by sme tu mali veľmi konkrétne zamerať naše úsilie, ale nemalo by to byť nejaké limitujúce, vyhranené, ale malo by sa poukázať na to, čo je pozitívnym zámerom a mohli by sme vytvoriť čosi ako celoeurópsku krízovú mapu, kde by bolo vidno, ktoré sú tie um, osady alebo regióny a mikroregióny, e, ktoré sú veľmi znevýhodnotené a kde je, alebo bolo by vhodné uplatňovať alebo rozbehnúť, realizovať a monitorovať rozvojové programy. Čiže integráciu Romov by bolo dobré previazať s mainstreamovým, s tým e, celkovým hlavným prúdom rozvoja. A tu myslím práve na stratégiu EU 2020. Práve za in, zapracovanie integrácie Rómov by v tomto procese mohlo fungovať. Čiže by sme práve chceli podnietiť aj členské štáty, aby venovali otázke rómskej integrácie náležitú pozornosť aj z hľadiska reformiem záujem je zvýšiť sociálne začlenenie Rómov a zmenšovať chudobu. Myslím, že úspech môžeme dosiahnuť len vtedy, ak príslušné dokumenty, hlavne pokiaľ ide o tie národné stratégie začlenia Rómov, ak tieto národné stratégie zladíme s tými ostatnými. A pritom odborné politiky musia byť eh, zladené taktiež na úrovni miestnej, regionálnej a tak ďalej a je tu záujem potom o to, aby sa navzájom doplňali. Chceme navrhnúť aj to, že by sme mali záujem o lepšie využívanie zdrojov a prostriedkov EÚ aj národných. Čiže existujú tu rôzne fondy, pravda, sociálny fond, regionálny fond, fond pre rozvoj vidieka a tak ďalej. Sú tu aj vnútroštátne fondy a bolo by dobre ich zladiť aby nefungovali paralelne vedľa seba, ale aby sa navzájom doplňali. Dôležité je práve venovať pozornosť aj viacročným programom, aby tieto dokázali bežať a tí, ktorí fungujú a pracujú v danej sfére, vedia, ako to chodí. Áno, program sa rozbehol, ale čo, keď zrazu zamrzne alebo e, proste skončí financovanie týchto programov, čo bude ďalej? Preto je dôležité aj monitorovať priebeh týchto programov a pripraviť sa na to, ako ďalej. Treba náležitú pozornosť venovať aj rozdielom v spoločnosti a ako redukovať tieto veľké rozdiely. Hovoríme o 27 krajinách nakoniec a treba preskúmovať, preskúmať, ako vlastne prezentovať E, teda spôsob, e, ktorým by sa dala vylepšiť situácia tých najpostihnutejších. V tomto smere som už hovoril o tom mainstreame. To by bola určitá cesta uverať sa tým hlavným prúdom rozvoja. V celku by som chcel povedať, že všetky tri hlavné témy, ktoré spadajú do našej do nášho pôsobnosti, čiže e, bieda, ďalej chudoba detí a otázka integrácie Rómov. Môžem povedať, že možno v Európe teda v Európe až tak veľmi tento problém alebo tieto otázky nevidno ako u nás v Maďarsku. Naša krajina pred 20 rokmi, môžeme povedať, e, pred 20 rokmi u nás skončila diktatúra a sú u nás stále milióny ľudí, ktorí si myslia, že z diktat- počas diktatúry sa mali sociálne lepšie než teraz počas demokracie. Proste s tým sa nemôžeme uspokojiť. Čiže e, vlastne ide tu o to, e, je to ako skúšobný kameň demokracie teraz, aby sme presvedčili tie, tie milióny ľudí, ktoré sa necítia sociálne lepšie. Proste ide o každodenné veci, ktoré vidíme, ako, ako sa deje alebo čo sa deje. Je tu aj duchovný a duševný rozmer, keď hovoríme o začleňovaní Romov a o ich chudobe. Takže treba na to myslieť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujem za vašu prezentáciu. A vopred ďakujem všetkým koordinátorom ktorí sa vynasnažia stihnúť to počas dvoch minút. Najprv v mene EPP pán Seger. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rád by som zablahoželal Maďarsku na to, teda k tomu, že sa rozhodlo podujať sa na riešenie tejto otázky. A myslím, že práve toto ministerstvo, o čom hovorí, tak hovorí o sociálnom začlenení. Však eh, koľko máme v Európe e, ľudí, mali 70 miliónov, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Tak vlastne máme aj také skúsenosti, že proste Romovia sa často hambia pripustiť, že sú Romovia. Pri prieskumoch sa nehlásia k tomu, že sú Romovia a ale nedokážu sa potom dostať k európskym fondom. A obávam sa, že tá situácia sa nejak veľmi asi nezmení, takže zrejme bolo potrebné nejak upraviť tie e, spôsoby, ako sa dá dostať k európskym fondom. Ďalší aspekt, horizontálny rozmer, hovoríme o tých odborných politikách a o aspekte spravodlivosti. Nechcem hovoriť len o tom holokauste Rómov z druhej svetovej vojny, mnohí to ešte popierajú alebo ani nepoznajú, Nechcem hovoriť o iných štátoch, budem hovoriť o našej krajine, o Rumunsku. Za posledných 20 rokov mm, proste boli aj pogromy, e, aj v 90. roku u nás. Tam boli mŕtvi, boli zranení a v podstate kto skončil na lavici obžalovaných? Iba príslušníci menšín, vrátane Romov. Myslím, že toto treba preskúmať aj keď dodatočne. A treba to vyšetriť. Podobne ako aj v súvislosti s holokaustom. Aj o nejakých 60-70 rokov sa nájdú vinníci a sú vlastne braní na zodpovednosť. Bez tohoto, keď sa toto nevyrieši, tak ne, ne, sa nedostaneme dopredu. Prajem nám všetkým veľa úspechov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. V mene SAD, pani Boskurt. Ďakujem. Ďakujem, pani, pán predseda. Ďakujem vám, pán minister, za vystúpenie. Máte e, ambiciozne plány, čo je dobré. E, aj chcete urobiť aj praktické veci. Moja otázka na vás Myslíte si, že sa vám podarí vypracovať stratégiu Európskej únie, ktorá bude e, skutočne fungovať? E, nepôjde iba odporúčanie pre členské štáty, ktoré sa doteraz neosvedčili. E, chcete e, nejakým spôsobom napredovať? A ako to chcete urobiť prakticky? V úvodnom slove ste spomenuli viaceré iniciatívy, povedali ste, že sa vynaložilo viac prostriedkov, ale situácia sa iba zhoršovala. To je veľká škoda. E, nie je to, čo sme si predsevzali. Čo chcete urobiť v samotnom Maďarsku v tomto smere? Ako chcete získať e, pre vaše plány e, e, Romov, aby sa zúčastnili vypracovania stratégií? Či sa to už deje? A posledná otázka ohľadom Romov. Spomenuli ste projekt pána Rokosa, čo je dobré. A čo si myslíte o oznamovacom jednotom Európskom e, spravodajskom e, centre, aby e, sme mali lepší prehľad o situácii rómskej problematiky v jednotlivých členských štátoch. Ďalšia iná otázka, ale v súvisí s Romami ide o boj proti diskriminácii. Ako viete, existujú horizontálna antidiskriminačná smernica, jej návrh, o ktorom rokuje Rada bolo by dobre e, e, lepšie vyriešiť túto problematiku v Európe. Čo chcete to urobiť počas vášho predsedníctva v tomto smere? Thank you. Ďakujem v mene Aldi. Very much. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán minister, za vystúpenie. Veľmi stručne položím svoje otázky. Tento parlament už vyslal niekoľko signálov o tom, že radi by sme videli európsku stratégiu o Eh, inklúzii Rómov. Napriek tomu komisia eh, by chcela eh, pripraviť rámec národných stratégií a na základe vášho vystúpenia som dospela k názoru, že aj vy máte rovnaký postoj. Chcem sa opýtať, čo si myslíte by mohlo byť právnym základom, aby členské štáty nadobudli povinnosť pre takúto stratégiu, národnú stratégiu, pretože pokiaľ nebudú povinné, takéto stratégie ako e, e, e, budeme postupovať. Niektoré členské štáty budú súhlasiť s takouto stratégiou, niektorí, niektoré budú proti. A aký budeme mať právny základ na to, aby sme mohli zaviesť povinnosť koordinácie z hľadiska využitia prostredkov Európskej únie a nielen národných prostriedkov. Takisto e, v tejto súvislosti ste spomenuli e, rok 2020. Na základe vašich vlastných skúseností z Maďarska počas ostatných 20 e, rokov myslíte, že 8-9 rokov stačí na to, aby sme vylepšili situáciu v tomto smere? A keďže ste minister pre sociálnu inklúziu, a kolegyňa e, pani Boskurtová spomenula už e, horizontálnu protidiskriminačnú, antidiskriminačnú e, smernicu, ktorú by sme chceli prijať. A v tejto súvislosti, aký názor má maďarské presedníctvo, čo sa týka boja proti diskriminácii na základe pohľavia a sexuálnej orientácie. Ďakujem. V mene GUE. Pani Enst. Ďakujem pekne. E, Premýšľam o situácii Romov e, v európskom priestore. Vieme mm, o tom pomerne veľa. Nemusíme to opakovať, nemusíme ísť do hĺbky. Ide o to, aby sme e, urobili nejaké záfery. Takže moje otázky. Poprvé, nemyslím si, že by bolo užitočné, keby sme hneď od začiatku E, e, zahrňali e, Romov do všetkých opatrení, aby vznikali štruktúry na povinné zapracovanie Romov na riešenie týchto otázok. Chcete to realizovať na základe závera, ktoré sa vypracovali a ktoré by mali vyústiť do rozhodnutia rady. Ide o povinné zahrnutie Romov do takýchto štruktúr. Druhá otázka. Spomnili ste prostriedky Európskej únie. Myslím si, že existujú pomerne veľké objemy eh, takýchto prostriedkov, ktoré mohli využívať členské štáty. Ako chcete eh, urobiť, aby takéto prostriedky sa naozaj aj využili? Ako chcete eh, zjednodušiť prístup organizácií Rómov do, v členských štátov, pokiaľ ide o vyžitie týchto prostriedkov? Napríklad, ako úlohu by mal rozhovať ESEP? Tretia otázka. Aké konkrétne záväzné opatrenia e, by sa mali realizovať v členských štátoch na boj proti romským náladám a postojom? Nejde o e, reakciu na cigánske postoje, ide o určité e, ideologické prúdy a v prípade, že nezasiahne tú štát, to nebude mať žiadny význam. A čo konkrétne chcete podujať v tejto e, oblasti? Spomenuli ste chudobu e, detí e, aj v súvislosti so stratégiou pre Romov. Akú úlohu bude zohrávať najmä oblasť vzdelávania? Čo by sa malo urobiť v oblasti školstva v rámci E, e, stratégie pre Rómov. Považujem to za ústredný bod. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. A chce e, váš zastupca? Nie, potom nie, pri, nie zaradený pani Morvaj. Ďakujem pekne. Podľa mojej skúsenosti aj cigáni a hlavne cigánky, ženy a deti vlastne sú vystavení v násiliu práve v rámci vlastnej komunity a proste v dôsledku nesprávne vnímanej politickej korektnosti sa nezasahuje, alebo niekedy sa e, proste tieto berie ako kultúrny relativitizmu, e, alebo kultúrna relativita a treba potom to má dopad na prostitúciu. E, povedzme, sa povie, že Eh, v dobrej cigánskej rodine má byť dievča doma, bude sa starať o menších súrodencov a žiadne také, že by si išla do školy. Povedzme, takýto postoj rodičov sa stáva. Čiže Európa, otázka je teda, či Európa zasiahne eh, voči takýmto formám výchovy. A ďalší aspekt, eh, ktorý vlastne úžerníctvo, je úžerníctvo, ktoré je veľmi hrozným prvkom ktorý funguje v rámci e, rómskych komunít a zdá sa, že e, policia je buď bezmocná, alebo neochotná konať. E, v Maďarsku je mnoho takýchto rodín, ktoré sa stiažujú, že vlastne žijú e, v podmienkach, ako by boli v krajine tretieho sveta nejakej. A pritom podstate e, vieme, že niektoré rodiny rómske vytvárajú proste takú špinu okolo seba, taký hluk, že znepríjemňujú e, všetkým na okolí život. A v podstate aj tie rodiny cigánske, ktoré sa chcú prispôsobiť tomu civilizovanému spôsobu života, nemôžu práve kvôli takýmto ľuďom z ich vlastnej komunity. Čiže otázka, ako sa bude postupovať proti takýmto. Čiže pýtam sa, či aj toto bude súčasť tej stratégie, ktorá sa týka Romov. Ďakujem. No. Ďakujem. A teraz, pán minister, máte slovo, aby ste mohli reagovať na tieto otázky. V prvom rade ďakujem za všetky otázky. A pán Šogor iste nie náhodou nazývajú ľudia naše ministerstvo alebo tú našu zložku, že e, ide o sociálne začleňovanie, teda social inclusion, naša špecializácia. Nehovoríme o etnickom začleňovaní, ale skôr o e, tom spoločenskom a hospodárskom začleňovaní a integrácii. Vyberiem si príklad z Maďarska, Eh, mohol by som citovať síce európske údaje, ale povedzme hlboká chudoba v Maďarsku. 80% Rómov v Maďarsku žije v podmienkach hlbokej chudoby. A vidíme teda, aká je situácia. Tá, tá bieda je veľká a je to dosť ironické, že tá, sa zvykne ironicky hovoriť, že tá hlboká chudoba je asi privilegiom Rómov, ale pritom sa snažíme dostať ich z tej situácie aj na základe určitých sociálnych indikátorov. Čiže každý, kto sa nachádza v takom zlom postavení, sa tiež má postaviť e, k tomu tváru tvára, snažiť sa niečo robiť, aby my im pomôžeme. Ďalej je tu aspekt e, antidiskriminácie. Nuž, existujú rôzne formy špeciálnej diskriminácie a tie dopadajú hlavne na rómskú komunitu, ale Samozrejme, toto musíme e, zohľadniť aj pri opatreniach, ktoré sú zamerané na boj proti chudobe. Viacerí tu poukázali na to, ako bude pristupovať k riešeniu tejto otázky Európska únia. Keď si položíme túto otázku, tak ona sa si pred 400 rokmi vlastne v Maďarsku pre 400 rokmi e, vymenovali prvého vysokého predstaviteľa, Róma, ktorý sa zaoberal správou vecí verejných. Otázka je, kto je Róm? Hej, keď sa spýtame, kto je Róm, odpoveď nie je jednoduchá. Pretože áno, keď niekto povie sam od seba, že áno, som Róm, to je pekné, ale zase si pomôžem príkladom od nás. E, v roku 2001 190 tisíc ľudí povedalo áno, ja som Róm, ale e, v podstate odhady sociológov hovoria o počte 700 až 800 tisíc Romoch. A sú aj hlasy, ktorí, e, ktorí hovoria, že je až 2 milióny u nás, v krajine, kde žije 10 miliónov ľudí. Takže nie je jednoduché stanoviť, kto sú tie skupiny, ktorým treba naozaj pomôcť a Zámerne som vypustil jednu e, vec, ktorá sa týka totiž tohoto. Otázka stojí tak, či by sme, povedzme, experimentálne túto vec nemali riešiť celkovo na pôde EÚ. Je to citlivá záležitosť, ale chcem to takto povedať. Zas ide o využívanie zdrojov. Keď má krajina možnosť urobiť nejaké pozitívne kroky a keď povedzme využije aj e, cestu EÚ e cez prostredníctvom nejakého programu aj na bázi etnickej, áno, musí sa spýtať a musí vlastne kontrolovať, či naozaj tie prostriedky a e, vlastne tá pomoc smeruje k tým ľuďom, ktorí ju naozaj majú dostať. Čiže potrebujeme zbierať takéto údaje. A toto <laughs> práve je ten veľký problém pri rómskych programoch. Nie sú merateľné ich výsledky. My nevieme, či sa vôbec dostali výsledky k tým Romom. Prepašte, ak sa vyjadrím vulgárne, dokonca Romovia to v Maďarsku takto hovoria, že je to tak, že keď prídu peniaze na maďarské, e, na, na romské programy, tak zrazu každý je Roma. Každý je Róm. Hej? Takže situácia je taká, že je treba naozaj zbierať takéto údaje, pretože nejde len o nejaké tie tendre a podobne, k tým sa ťažko vedia dostať takým prostriedkom, ale proste e, z praxe vieme, aká je situácia, ako by sa dalo pomôcť a vieme, že keď niekto na etnickom e, základe bol potrestaný. Áno, treba to riešiť. A to, čo tu spomínal pán poslanec v súvislosti s tými pogromami, áno, to súvisí jednoznačne aj s históriou, aj s tým, ako vlastne sa zaistuje výkon spravodlivosti. Ďalej tu bola pani poslankyňa, ktorá hovorila o pragmatických aspektoch a Chcel by som k tomu reagovať takto. Neveľmi vidím cestu k tomu, že že by sme sa dostali ďalej, než e, teraz dokážeme e, z, zo záverov, teda ísť ďalej, než sú tie závery. Vychádzam z toho, e, ako sa vydrí Rada EBSCO a niektoré ďalšie formácie očakávame, že dôjde k inovácii. A povedzme, že sa zistí, prečo to alebo ono predtým v rámci EÚ nefungovalo, Treba aj pokiaľ ide o antidiskriminačné programy. A dúfame, že teda keď budú vyslovené nové odporúčania, tak tie si príslušní adresáti osvoja. Chceli by sme prispieť k tomu, a dúfam, že sa nám to podarí, Proste hovorilo sa tu často o best practices, o správnej, osvedčenej praxi. Ale mali by sme hovoriť o, tých, o tej zlej praxi, o tej najhoršej praxi. Mohli by sme urobiť zoznam. Proste, pretože aj z tých zlých skúseností sa môžeme veľa naučiť, niekedy aj viac než z tých dobrých skúseností. Takže aj taký negatívny zoznam by sme mohli urobiť. Môžeme urobiť aj zoznam tých programov, ktoré v žiadnom prípade nefungovali. A peniaze sa stratili. Chcel by som ešte na ďalšiu otázku povedať toto. Stratégia, áno, je potrebná stratégia. Treba rozlišovať európsku stratégiu, alebo či urobíme len nejakú e, určitú obmedzenú východnú stratégiu alebo vnútroštátnu stratégiu. Samozrejme, je tu proste tá zodpovednosť, ktorú rámcová európska stratégia môže vytýčiť. A pokiaľ ide o e, stratégiu 2020, áno, bohužiaľ musím s vami súhlasiť, že tých nejakých 8-9 rokov to nebude dosť na to, aby sme to do, vyriešili, ale aspoň sa nám po, dúfam podarí zabrzdiť ten negatívny trend, že sa to už nebude proste zhoršovať. Je to predsa obrovská hamba, že za posledných 20 rokov sa situácia zhoršila a nie zlepšila. A aj za posledných 10 rokov sa to zhoršovalo. Takže Romovia sa naozaj nachádzajú v hroznej situácii v Európe. Pokiaľ ide o aspekt antidiskriminácie, chcem povedať toto. E, zvykne sa smutne hovoriť aj to, že pokiaľ ide o E, policajné zbory, tak tam sa radšej nikto nepriznáva k tomu, že je Róm, pretože aj tam existuje určitá diskriminácia voči rómskym zvykom. Čiže keď prídu niekto, niekde policajti trebárs, aj tak e, vlastne radšej nepriznám, že som Róm, pretože ruka zákona na mňa môže dopadnúť aj dvakrát tvrdšie než na neróma. Takže myslím, že aj v rámci policajného zboru by sme mohli rozbehnúť také programy, ktoré by napomohli príslušníkom policajného zboru postupovať nediskriminatívnym spôsobom aj voči Romom. To na jednej strane. A na druhej strane, aby dokázali lepšie mm, zistiť, či sú tam pri nejakých eh, trestných eh, činoch eh, obsiahnuté aj prvky etnické alebo diskriminačné. Okrem toho verím, že sa nám podarí aj ďalší program. Je to tiež organizované v rámci polície. Ide o to, že povedzme, e, chceli by sme mať uvoľnené nejaké miesta pre mladých Rómov, aby sa aj oni sami mohli pripraviť na túto profesiu, na profesiu policajtov a myslím, že aj toto môže byť dôležitým prvkom ako bojovať proti diskriminácii. Čiže bude dôležité, aby vznikla teda e, nejaká silná stredná vrstva pozostávajúca z Rómov. Myslím, že v Európe máme na to príklady a je tu nielen e, rómska lobby, ale dôležité je, že v jednotlivých členských štátoch, aby vznikla táto silná rómska stredná vrstva. Čiže aby sme mali aj právnikov, lekárov, informatikov, aby aj medzi nimi boli Romovia. Aby boli teda e, začlení do spoločnosti. Pani Cornelia Ernst, e, vám by som rád odpovedal tým, že začlenenie Romov, a vlastne tým som začal svoj príspevok, to je vec rozhodného významu keď sa niekto stáva z objektu subjektom. To je dôležité. Ide o to, aby sa daná osoba vlastne stotožnila s tým smerovaním, teda s tým, čo sa chce dosiahnuť. Ja tam vidím dve možné cesty. Na jednej strane je to také všeobecné a naše ministerstvo tomu venuje veľkú pozornosť. Je to otázka rómskej kultúry. Čiže kultúrne vedomie. Bez tohoto, že by ľudia si boli vedomi svojej rómskej kultúry, sa nedá ísť napred. Rabi vedeli, kam patrím, kto je to moje spoločenstvo. Čiže dôležité, aby sme nehľadeli na Rómov len ako na nositeľov problémov, ale aby sme poznali ich históriu, ich kultúru. A v tejto súvislosti v Maďarsku sú už pripravené aj učebnice e, o Rómoch a chceme to priblížiť aj širšej spoločnosti, väčšine väčšinovej spoločnosti, a nie len teda, aby sa samotní Romovia dozvedeli o svojej kultúre viac. Ďalej, je tu aj vytvorenie určitého systému, kde Rómovia sami si môžu voliť svojich zástupcov. Myslím, že e, existuje jeden veľmi dobrý systém, ale v podstate ako systém to je pekné, ale nie veľmi dobre funguje a to sa týka menšín. Sme, máme asi 5000 lokálnych rómskych politikov. To sú tí, ktorí sú zvolení v tých najmenších obciach a osadách až po úroveň celoštátnu. Čiže vlastne Romovia majú priamo volený, volených predstaviteľov. Je to tzv. Eh, oficiálne sa to nazýva cigánska samozpráva maďarská, a majú aj svojho predsedu a aj v tej najmenšej dedine, kde žijú Romovia, vlastne tento orgán má svoju pôsobnosť a vlastne hovorí sa tam otvorene aj o otázkach korupcie a tak ďalej. A je tu skutočne záujem hájiť záujem, práva týchto občanov. Minulý týždeň som bol v Rumunsku, aj tam majú nejaký systém ohľadne toho, ako sa Romovia môžu zastupovať alebo ako môžu byť zastupovaní rómsky občania volenými predstaviteľmi. Čiže ak nebudú mať e, takúto možnosť, tak samozrejme by to bola cesta dosť stratená. Rád by som sa ešte vrátil ku prostriedkom, ku zdrojom finančným. Myslím, že za chybné postavujem za chybné, pardon, za chybné považujem nielen tie kroky štátov, kde sa nezohľadňovali náležité aspekty finančné e, pri možnosti začlenovania Rómov, ale v podstate, keď sa vypíšu nejaké tendre, tak to je také cudzie. Hej? Prepáčte, zase poviem príklad z Maďarska. U nás máme 770 segregovaných nejakých osád, väčšinou sú to cigánske osady, ale nie výhradne, ale sú proste aj iné, ktoré sú chudobné a necigánske, ale v Lani sa vypísali z vnútorných maďarských prostriedkov, vypísali sa a vyčlení sa na to prostriedky a v podstate sa prihlásila len jedna obec, že má záujem a tam potom to stiahla, že nakoniec si to rozmysleli. A v podstate otázka je, že nedobre sa vypisujú tieto súťaže o verejné prostriedky, a v podstate ľudia nevedia, ako, nevedia v tom chodiť, nevedia napísať, nevedia požiadať správnym spôsobom ani. Ďalší aspekt, už som hovoril o postoji väčšiny často negatívnej voči Rómom a čo robíme napríklad v, v radoch policie, ako e, zmierňovať tento postoj. Myslím, že treba sa vyjadrovať jasne a zretelne o problémoch Rómov, aby sme naozaj mohli e, bojovať proti predsudkom. A myslím, že vzdelávanie, vzdelávanie to je kľúčová vec. Romológia ako predmet by e, sa skutočne mala vyučovať. Hneď skončím, hovorí rečník. A ďalej sa spomínala ešte aj chudoba detí. V spomínanej stratégii ešte počas belgického predsedníctva, chcem povedať, vznikli veľmi kvalitné dokumenty a prebehli veľmi dobré debaty. Ide o vlastne o rozvoj detí už v ranom detstve. Čím skôr zapojíme do nejakých takýchto programov, e, povedzme do jasly, do škôlky a potom ešte v rámci predškolskej prípravy, že by tam boli nejaké programy pre takéto deti. Keď sa zapoja do tohoto reťazca, tak je šanca, že to dieťa naozaj aj vychodí tú základnú školu a možno sa dostane a potom aj na tú strednú úroveň vzdelania. Myslím, že eh, ak to nastane, tak je to úspech v tejto etape. Ďalej, tu bol, bola otázka jednej pani poslankyne, eh, že keď by sa, povedzme, niektoré veci neprezentovali na etnickej báze. Skutočnosť je, že v hlbokej chudobe, a to je veľmi tragické a smutné, sú takí ľudia, ktorí sú ochotní využívať vlastné deti na to, aby sa dostali k lepším podmienkam. Povedzme, predajú svoje dieťa, alebo proste e, dajú svoje deti na prostitúciu a to vidíme aj v Maďarsku. A to nie je čiste rómska záležitosť. Ak je niekto proste veľmi chudobný, tak sa to môže stať. To vidíme aj v Amsterdame, trebárs. Čiže tam nie je len o to, že v Maďarsku sa predávajú mladé dievky ako prostitútky, ale nemusia to byť Rómky. Hej? Proste a vidíme ich aj v cudzine. Hej? a okrem toho existujú aj špecifické formy trestnej činnosti, ktoré súvisia s hlbokou chudobou a tam práve musí policia pristupovať k týmto otázkam oveľa vážnejšie a citlivejšie. Ale nie je to otázka etnická. To je vec chudoby. A tu treba riešiť. Toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne eh, za vaše reakcie a za eh, dôkladnú odpoveď na všetky otázky. A teraz otvárame druhé kolo otázok. Prečítam eh, zoznam minimálne 8 poslancov a potom tento zoznam uzavrieme. Mrs. Guillaume, Mr. Ensiu, Mr. Brons, Mrs. Infeld, Mr. Marinescu and Mr. Týmto to ukončíme, ale vidím, že pani Bockurt by eh, chcela robiť faktickú poznámku. Nech sa páči. Aj Položil som otázku ohľadom horizontálnej smernice. Rovnako otázku položila kolegyne Weberova a nedostali sme žiadnu odpovede. Som presvedčený, že pán minister zabudol na to a bolo by predsa len dobré, aby sme sa o tom dozvedeli. Minister, to... Vážený pán minister, nechceli by ste sa konkrétnejšie viedriť ku horizontálnej smernici, boli by sme vám povďační. Ez nem feltétlenül nie je to nevyhnutne súčasťou nášho programu predsedníctva, takže preto som na to priamo nereagoval. Nezabudol som na to. Ďakujem. Dobre, takže druhé kolo, po, prosím vás, dôrazne vás poprosím, nech sa páči. Ešte niečo? Chcete sa k tomu viedriť? Prepašte, nerozumel som tomu. Pokiaľ ide o tú horizontálnu smernicu a aspekt antidiskriminačný, hej? Na to ste narážali. Áno, ide o horizontálnu smernicu a záležitosť diskriminácie. Presne tak. Chcete sa k tomu e, konkrétnejšie vyjadriť? Myslím, že to je zodpovednosť členských krajín, aby tento princíp uskutočňovali v rámci svojich krajín. Takže myslím, že to nemusí byť v rámci programu predsedníctva EÚ. Ďakujem. Ide o návrh novej smernice, ktorá sa má prijať. Akkor a harmadik kísérlet, ha megengedi. Tak na tretí pokus, ak dovolíte. takže po tretí raz sa idem venovať tejto odpovedi. Prepáčte, nerozumel som to celkom presne, pretože to nie je moje portfólio, ale sa to týka iného ministerstva. A pokiaľ viem, aj keď to teda nie je moja kompetencia, snažia sa urobiť nejaký priebežný pokrok. Isté, týka sa to sexuálnej orientácie, vierovýznania, teda diskriminácie v tomto smere. Čiže pokiaľ viem, toto príslušné ministerstvo e, sa snaží vytvoriť nejaké dve pracovné skupiny a tak nejak e, potom riešiť túto situáciu. Ale ho opakujem, nie je to e, moje portfólio, preto viac detailov neviem povedať. Ďakujem. Okay. <laughs> Now poriadku. Takže teraz eh, napokon to druhé po, eh, kolo. Dôrazne vás žiadam iba jednu minútu a potom eh, pán minister zodpovie otázky. Pani Gens. Ďakujem pekne, takže nadviažem na to, pretože tu vlastne ide o to, že vlastne čo sa týka diskriminácie, aby tieto boj proti diskriminácii netýka len pracovného trhu, ale v podstate aj aspektov sexuálnej orientácie a tak ďalej. A boli by sme radi, keby teraz Maďarsko ako predsednická krajina by sa proste pokúsilo Maďarsko troška to posunúť dopredu. A nakoniec si myslím, že aj z hľadiska pôsobenia konkrétne pána štátneho tajomníka v súvislosti s Romami by sa dalo niečo robiť. A netýka sa to teda len eh, pracovného trhu. Aby sa niektoré tieto aspekty e, diskriminácie zali e, proste zaraziť na úrovni EÚ, nielen v Maďarsku. Mám ešte jednu otázku, a to sa týka detskej chudoby a otázky e, rovnakých príležitostí pre deti. Je tu jedna dôležitá otázka z mojej strany. Aký máte, pán štátny tajomník, názor na segregované vzdelávanie? Druhá otázka do akej miery ste mohli hovoriť do otázok, teda váš názor e, na aspekty zdaňovanie, zdaňovania a vylepšovanie situácie detí e, v romských komunitách. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pani Guillaume. Oui, merci. Euh. Ďakujem. E, tieto témy boli veľmi široko rozoberané e, na začiatku vášho vystúpenia, pán minister, a súhlasíme s tým, že e, úvodné vyhlásenie maďarského predsedníctva k tejto romskej otázke bola dostatočne vyčerpávajúca. Pokiaľ ide o strategický rámec a s ďalším vývojom týchto rozličných tém, myslím si, že je všetkým jasné, že táto stratégia musí e, sa opierať o štáty pôvodu, ale aj o e, členské štáty, ktoré sú cieľom. To znamená, že e, to by mali zakomponovať vlastné členské štáty do svojej národnej stratégie, tieto problémy spojené s Rómami. A mohli by ste nám spresniť, čo Ehm, by sme sa mohlo požadovať od tých cieľových členských štátov v tejto e, oblasti nediskriminácie Rómov. A potom mohli by ste ešte viac presniť, aké sú ciele maďarského predsedníctva na lepšie zapojenie rómskeho občianskeho spoločenstva do sociálnych záležitostí, aby boli viditeľnejší, aktívnejší a tak ďalej. Ďakujeme. Pán Ensiu. Vážený pán predseda, chcem poďakovať maďarskému predsedníctvu, že túto problematiku začlenilo medzi svoje priority. Mám dve stručné otázky. Prvá otázka sa týka bod po bode otázky, ktorú položila kolegyňa. No a v praxi budúca rámcová stratégia integrácie Rómov bude na európskej úrovni, alebo to bude len do, dodatok k rozličným národným stratégiám, ktoré sa navzájom líšia a konkurujú si. Myslím si, že by sme mali mať spoločný, koherentný prístup na celoeurópskej úrovni, pokiaľ ide o rómske otázky. No a samozrejme treba potom do toho zapojiť všetky členské štáty, kde rómske spoločenstvo sa chce usadiť nezávisle od krajiny pôvodu. Ďalej. Ste za to, aby sa aplikovali programy e, určené Rómom jedine na lokálnej úrovni miestnymi orgánmi, ktoré by mali byť týmito programami poverené, lebo oni naozaj poznajú problematiku v teréne. Ďakujem, pani Gál. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rada, že vás môžeme privítať v našom kruhu, pán štátny tajomník, už len preto, že vaša osobná práca a váš život skutočne e, poukazuje na to, že to, čo hovoríte, má váhu. Je tu ale aj tá vec, že často sa v poslednej dobe hovorí o peniazoch. V súčasnosti tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sú dostatočné. Nie je potrebné hľadať ďalšie zdroje na to, aby sme skupe, skutočne táto, aby tá stratégia bola funkčná. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Pani Intveld. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dôrazne vítam tú skutočnosť, že maďarské predsedníctvo venuje veľkú prioritu tejto problematiky. Je zretelné, že aj vy osobne e, ste tomu oddaní a mm, nebojte sa disk- e, menovať konkrétne diskriminačné postupy. Všetko závisí od politickej vôle. A kladiem sa otázku, keď na jednej strane budeme e, uplatňovať stratégiu začlenovania Rómov, ale zároveň e, si neuvedomíme, že v niektorých členských štátoch existuje takmer institucionálna e, diskriminácia, existuje registrácia na základe etnického pôvodu a existuje ku kolektívnemu, dochádza k kolektívnemu vyhosteniu, aj keď to tak nevoláme. Dokonca aj retorické vyhlásenie jednotlivých vlád až tak nepodporuje cieľe vašej stratégie. Uh, a nie som si istý, či správne tomu rozumiem. Vaše e, ministerstvo má na starosti protidiskriminačné opatrenia vo všeobecnosti. Chcela by som sa pripojiť k tým kolegám, ktorí spomenuli význam horizontálnej e, antidiskriminačnej e, smernice. A chcela by som dôrazne vyzvať maďarské predsedníctvo, aby ste to presadili v rade. A posledná otázka diskriminačné ustanovenie v mediálnom e, zákone, e, ktoré sa týka e, ľudí homosexuálnej orientácie a propagácie tejto orientácie, ale zrejme to nespadá pod vaše kompetencie, ale rada by som vedela, či vaše predsedníctvo bude bojovať aj proti diskriminácii homosexuálov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pán Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, gratulujem vám k tomu, že ste medzi vaše priority začlenili aj vypracovanie rámcovej stratégie na začlenenie Rómov. Dúfam, že z toho bude európska stratégia, že to nebude len prídavok k národným stratégiám. Vieme, že existujú programy a projekty, ktoré môžu byť aplikované v členských štátoch a zároveň to možno urobiť aj na úrovni členských štátov. Aby som sa vrátil k vašim slovám, najmä pokiaľ ide o minimálny počet miest e, na stredných školách, policajných školách, ktoré by mali byť určené pre Rómov, ďalej učitelia, ktorí budú hovoriť rómsky. E, to sú dôležité opatrenia, ktoré v súčasnosti už Rumunsko aplikuje, ale myslím si, že by to malo byť začlenené aj do celoeurópskej stratégie. Myslím si, že je jasné, že Rómovia sú chudobní a chudoba súvisí s nezamestnanosťou. Nezamestnanosť je často dôsledkom nedostatku vzdelania, nedostatku povolania. Myslím si preto, že tento program by sa mal e, zameriavať najmä na vzdelávanie bolo by dôležité, aby sme skutočne e, mysleli na tieto témy, a chceme mať v budúcnosti úspech, teda výchovné vzdelávacie programy, programy, aby deti, rómske deti chodili do školy. Takéto programy musia byť e, skutočne aplikované na celoeurópskej úrovni aj pre nomádov, aj pre tých, ktorí kočujú z jednej krajiny do druhej. To nie sú otázky, skôr návrhy a dúfam, že ich začleníte do vašej stratégie. Pani Otová. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán minister, za to, že ste sa dnes zúčastnili zasadnutia nášho výboru. Ďakujeme za podrobné odpovede, ktoré tu doteraz odzneli. Samozrejme, e, ešte veľa treba robiť e, v rómskej problematike E, problém je komplikovaný a zdá sa, že sa nevyriešil či už na úrovni jednotlivých štátov alebo spoločenstva. Zároveň e, sme svedkami e, krízy, ku ktorej došlo cez leto minulého roku vo Francúzsku keď e, e, e, sa to dotklo rumunských Romov. O tom sa diskutovalo v parlamente, v komisii. Bolo tu korespondencie a výmeny názorov s francúzskou vládou. Ako budete sa stavať voči snahám niektorých krajín riešiť problém vstupu Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru v nadväznosti na romskú problematiku? Ako chcete vyriešiť problematiku vstupu dvoch e, krajín do Schengenu a Romskú problematiku? A teraz pán Brans. Ďakujem, pán predseda. Keď hovoríme o Romoch, hovoríme o ľuďoch, o národe, ktorý e, e, požaduje, aby pre nich niečo urobilo. Hovoríme o súčasnom ťažkom stave Rómov, ktoré je výsledkom exklúzie alebo diskriminácie. E, hovoríme o riešeniach na základe toho, že e, čl- členské štáty sa budú snažiť zašleniť ich, zachrániť pred chudobou. Avšak e, aj keď to nechceme, hovoríme ako keby Romovia sami sa nevedeli rozhodnúť a zhostiť sa vlastnej zodpovednosti. A musím si položiť otázku, či nie je to také príliš paternalistické voči ním, ale zároveň je to zavadzajúce pre E, e, mnohých ľudí, ktorí majú dobré zámery e, a ktoré dnes vystúpili a chcú riešiť komplikované otázky v súvislosti s touto problematikou. Ďakujem. A teraz, pán minister, máte opätovne slovo. Môžete zodpovedať otázky, ktoré tu odzneli. Takže poprosím vás, aby ste sa podľa možnosti stihli to urobiť do 10 minút a tým by sme uzavreli dnešný program. holnap itt lesz az Zajtra príde aj náš pán minister spravodlivosti, takže niektoré veci, ktoré sa týkajú antidiskriminácie, bude schopný zodpovedať presnejšie, než by som to vedel ja. Na práci našho ministerstva e, toto nie je proste priama vec, ktorej by sme sa my venovali Proste, ako som povedal, pracuje na tom aj iný rezort, ale to, čo sa pýtala pani Kinga Gunz, sú veci, sa proste sú oblasti, ktoré áno, sa dajú aj tu spomenúť, školy, segregácia, áno, to patrí ministerstvu školstva a isté aspekt sociálneho začlenenia, to je dôležitá vec, ako sa učia tie rómske deti, hlavne keď sú v situácii hlbokej biedy. Proste v súvislosti s prípravou tejto smernice, ako som už naznačil, neviem vám viac povedať, aj keď je to sklamanie, nie je to moja parketa, nie je to moje portfólio. Pokiaľ ide o integráciu, respektíve segregáciu, eh, pani Boskúr sa z časti vlastne vyjadrila pozitívne o našom pragmatizme z hľadiska nášho prístupu, ale v podstate ten pragmatizmus je dôležitý aj preto, aby sme nepristupovali k veciam ideologicky, ale nakoniec aj situácie sú rôzne. Romovia žijú ozaj v rôznych situáciách. Ináč žijú v Španielsku, v Rumunsku alebo v Maďarsku. Takže je rozličné e, zohľadniť aj tie miestne podmienky a špecifiká. Sú určité oblasti, kde integrácia a segregácia proste, proste to nefunguje, pretože prakticky e, títo ľudia žijú na segregovanom území, čiže tam nejaké integrované vzdelanie, vzdelávanie nie je možné. Čiže vychádzajúc z etnického aspektu alebo sociálneho, Proste nemá byť nikto za to nejak potláčaný e, kvôli takýmto dôvodom. Proste za to, že niekto chudobný tak, alebo Róm, tak ho nemôžeme posielať do inej školy. To je nepriateľné. A preto vlastne treba naozaj náležite uplatňovať zákon. Okrem toho, tie spoločenstva, od ktorých očakávame, aby už aj cestou vzdelávania pomáhali v integrácii, toto treba podporiť. Treba pomôcť aj tým komunitám. Čiže tam, kde už sme zaznamenali segregáciu aj za posledných 20 rokov, to sme videli aj u nás v Maďarsku, keď by sme všetko kladli na plecia nejakej takejto spoločnosti, nejakej eh, komunity, ktorá je segregovaná a aby to všetko niesli oni na svojich pleciach, to nejde. To nezvládnu. Treba im pomôcť. A snažíme sa v takýchto situáciách poskytnúť viac služieb, než by tieto skupiny ľudí dostali za bežných podmienok. V Maďarsku máme na to aj pozitívne e, príklady. E, jedno gymnázium Gandhi, Gandhiho gymnázium a tam vlastne sa veľmi úspešne pristupuje ku vzdelávaniu rómskych detí. A Myslím, že môžeme povedať, že aj ďalšie takéto aktivity sa plánujú a sú to kombinované formy, sú to nejaké odborné kolegia pre Romov, teda pre romské deti, že vlastne mohli by sme to nazvať aj ako hostely alebo nejaké internátne školy. Tam vlastne e, dostávajú špeciálnu podporu e, pri získavaní vedomostí a potom sa dostávajú už aj na normálne vysokoškolské štúdia ako ostatní bežní občania. Takže sú to ale občasí oblasti, kde by som nechcel zasahovať, napríklad to, čo sa tu týka tých daní. Myslím, že to nepatrí nevyhnutne k tejto téme. Ale dovolte mi ešte vyjadriť toto. Tá vážna hospodárska kríza, ktorú v Maďarsku zažívame, si vyžaduje veľmi radikálne kroky a neradi ich príjmame a s tým súvisí aj aspekt zdaňovania. A preto na to treba, e, treba tomu venovať pozornosť. Uvediem príklad. Dnes máme v Maďarsku taký systém, že od 1. po 8. triedu základnej školy sa nemôže stať, aby niekto nedostal obed, keď je na to sociálne odkázaný. Hej, tento systém začal fungovať v tomto roku. Pred, najprv to bolo len po 7. triedu základnej školy, teraz až po 8. vrátane. Čiže každé to dieťa, ktoré je v zlej e, situácii, je v stave núdze, dostáva a dokoná niekedy ešte aj večeru a dokonca ešte aj na víkend dostane stravu. Možno na prvý pohľad to vyzerá byť komické, ale naozaj je to fakt, že je to vážny problém v niektorých oblastiach Maďarska. A nielen Maďarska. Pani Gion, eh, ak dovolíte, zareagujem. Je to ozaj citlivá vec, keď eh, sa hovorí o rámcovej stratégii v súvislosti s Romami. No, tie štáty, kde Romovia tradične žijú a potom tie nové štáty, kam sa chcú presúvať, alebo kde ich lákajú, alebo kam ich posielajú, proste to sú tie nové štáty, to, proste je tu určitý protiklad. Ale na druhej strane, je tu slobodný pohyb. A to je úžasná vec, ktorá existuje v rámci Európy ako výdobytok a treba si to strážiť. Že každý proste môže ísť tam, kde chce. Povedzme aj v nádeji toho, že tam, kam pôjde, sa mu bude žiť lepšie. Už sme si vypočuli aj ten názor, že tento výdobytok, čiže sloboda pohybu, aby sa to nezneužívalo na nejaké účely páchania trestnej činnosti. Hej. Napríklad by nedochádzalo k obchodovaniu s ľuďmi, trebárs. Čiže treba veľmi strážiť ten princíp slobody pohybu v rámci EÚ. A práve preto je potrebné, aby orgány eh, v rámci ministerstiev vnútra medzi jednotlivými krajinami spolupracovali a aby proste sa nestávalo, že niektoré skupiny obyvateľov idú do iného štátu a tam zneužívajú sociálny systém a tak ďalej. Proste tu sú určité zásady, ktoré treba brať do úvahy a aj keď hovoríme o antidiskriminácii, tak proste treba prihľadať aj na niektoré takéto aspekty. Pred chvíľou som sa už snažil naznačiť a opakujem, a nakoniec sa to tu objavilo aj vo viacerých vyjadreniach, myslím, že aj pán Burns sa o tom zmieril, že naozaj títo ľudia nie sú len objekty, to sú partnery. A keď nebudú partnermi, tak vlastne nedôjde k podstatnej zmene. Občianské organizácie Rómov e, si zaslúžia podporu. Je to veľmi dôležité. My máme, povedzme, e, tiež e, skupinu pre neformálny kontakt. Napríklad aj tu v Bruseli vo februári sa bude konať takéto stretnutie. A okrem toho je tu Európska rómska platforma, kde vlastne občianská spoločnosť a rómska občianská spoločnosť vedú dialog. A táto platforma zasadne v Budapešti a snažíme sa vybudovať aj určité kultúrne aktivity a budeme sa snažiť otvorene hovoriť o tom, čo vlastne pripravuje Európska komisia v rámci tejto stratégie integrácie Rómov. Ďalej by som chcel ešte povedať, že skutočne z hľadiska praktického tam sa rozhoduje o tom, kto bude zodpovedný. Ale ja si myslím, že je tu spoločná zodpovednosť. A pokiaľ ide o príjmajúce krajiny, respektíve krajiny, odkiaľ idú Romovia von, no sloboda pohybu je dobrá vec, ale predsa si myslíme, že problémy treba riešiť tam, kde nastanú. Takže v domácich alebo v krajine pôvodu tiež vidíme určitú zodpovednosť, ale ani ostatné krajiny nemôžu len tak sa tváriť, že nič nevidia. Už ako povedal aj náš eh, predseda vlády, a môžem to povedať aj ja. Na západe možno existuje určite, určité nedorozumenie v súvislosti s Romami, že vraj sú to nomádi. No ale už dávno nie. Aj v Maďarsku, v Rumunsku, na Slovensku už sa usadili Romovia. Aj keď majú určité sklony kočovať. Ale v podstate nie je to celkovo stále v pohybe. Ale sú aj časti Európy, kde nie je nejaké významné zastúpenie Rómov hľadiska ich prítomnosti v danej krajine. A ak sa vyskytne, že sa tam presťahujú, tak sa im pokúsime pomôcť tej krajine. Pani poslankyňa Kinga Gál e, spomínala jeden dôležitý neurologický bod. Peniaze. Nuž, ja si myslím, že tie prostriedky, hm, nie je ich dosť. Skutočne nie je ich dosť a musíme hľadať aj nové zdroje, a práve teraz sa rozbieha taká nová etapa v rámci EÚ a keď hľadáme nové zdroje, už sme tu viacerí spomínali tento aspekt, ide o to, ako využívame tie staré zdroje. Na to sa treba pozrieť. Treba to monitorovať už som to spomínal, treba to kontrolovať, treba to monitorovať, čiže tie peniaze, ktoré sú dnes k dispozícii, využívajú sa naozaj náležite, naozaj prinášajú pozitívne výsledky. Áno alebo nie? Keď sa to prešetrí, zmonitoruje, tak potom si povieme, áno, máme dosť peniazy alebo nemáme dosť peniazy k dispozícii ak to chceme riešiť radikálne alebo ak chceme kvalitatívne vylepšenie nejak dosiahnuť. Takže skúsenosti sú také, že už z regionálnych fondov e, sa dá taktiež niečo využiť a tu je tiež veľmi dôležitý nový zdroj prostriedkov. A viacerí sa tu už pýtali, či vlastne bude dosť schopností a vedomostí v členských krajinách na využívanie takýchto finančných zdrojov. Tak e, myslím, že Môžeme samozrejme pohovoriť aj o ďalších nových prostriedkoch a zdrojoch. Pokiaľ ide o aspekty antidiskriminácie, to bolo predmet ďalšie otázky. Mm, žiaľ, e, chcem teda povedať, že e, u nás pokladáme za veľmi dôležité, aby aspekty etnickej diskriminácie, či už v škole, na pracovisku alebo zo strany orgánov štátu, proste keď niečo takého nastane, jednoznačne sme proti tomu, vystupujeme proti takéto diskriminácii. Proste e, sme proti tomu, aby sa e, nejak uplatňovali predsudky. A práve ide o to, e, že zdôrazňujeme, aby, teda školíme ľudí, aby vedeli aj Rómov pripraviť na to, keď sa ocitnú v nejakej situácii, v ktorej sú vystavení diskriminácii. Ďalšia vec, ešte je tu otázka o Schengene. Chcem povedať, že stanovisko maďarského predsedníctva je také, že netreba zväzovať eh, dohromady tieto dve veci Schengen a aspekt rómsky, rómskej integrácie. Eh, samozrejme, podporujeme eh, <laughs> a snažíme sa proste. Sme za to, aby Rumunsko, Bulharsko sa stali súčasťou Schengen, šengenského priestoru, ale samozrejme Predpokladáme, že v nastávajúcom roku dôjde k úspechu, ale myslím, že aspekt integrácie a vstup do šengenského priestoru týchto dvoch štátov, hm, to zlúčenie týchto dvoch eh, aspektov nie je šťastné. Ďakujem. Additional... Ďakujem pekne. Ešte ste chceli doplniť? Nech sa páči. Ešte by som si dovolil, ináč teda ďakujem za otázky a ak teraz mám možnosť hovoriť už naposledy, chcem povedať, že ak si myslíte, že má zmysel, aby sme sa na konci nášho predsedníctva znova takto stretli, veľmi rád prídem. A samozrejme toto cestou vás e, pozývam aj na všetky možné maďarské programy. Iste dostanete pozvánky a oznámenia a dúfam, že sme potom, keď nás navštívite, zoznamíte sa aj s tou pozitívnou tvárou Maďarska, nielen s negatívnou. Ďakujem. Samozrejme, pán minister, všetci súhlasíme s tým, e, to a dokonca sa tešíme na úzkú spoluprácu e, s rotujúcim predsedníctvom, teda v tomto prípade s maďarským predsedníctvom, aj v tej oblasti, ktorá nás nepokojuje, ktorá je mimoriadne dôležitá a ktorá je na programe už počas dlhšieho obdobia aj v Európskom parlamente najmä vo výbore LIBE. Otázka sociálneho začleňovania je cieľom Európskej únie, e, vychádza z Lisabonskej zmluvy, alebo je zakotvená v Lisabonskej zmluve, takisto ako aj boj proti diskriminácii. Je to obzvlášť dôležité v prípade e, romského obyvateľstva v celej Európe. Máme stále e, pokračujúce s, roz, pokračujúcej rozprave o tom, ale v každom prípade budeme veľmi radi, keď sa vrátite e, do e, tohto výboru a prediskutujte s nami najnovší vývoj počas vášho e, rotujúceho predsedníctva, aby sme vedeli, ako sa veci menia. Prajeme vám veľa úspechov. Ďakujeme vám za čas, ktorý ste nám venovali, aby ste sa podelili členmi výboru LIBE prioritami maďarského predsedníctva. Ďakujeme za všetky poznámky. Ďakujeme aj poslancom za to, že sa zmestili do e, časového limitu a tešíme sa na to, že budeme e, mať s vami ďalšie kontakty počas vášho predsedníctva. Ďakujem.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 Milí kolegovia, dámy a páni, ešte stále máme bod dnešného programu. Aj, zostal nám aj čas na to. Je to dôležitý bod. Súvisí s protiteroristickou politikou únie. Ide o hlavné výsledky a e, výzvy do budúcnosti. Máme e, tento bod na dnešnom programe a je to ten deň, keď sme eh, viedrili sústrasť a eh, eh, pochopenie v súvislosti s obetemi teroristického útoku v Moskve, ktoré sme rozhodne odsudili. Navyše sme odhodlení urobiť viac v spoločnom úsilí pri vypracovaní protiteroristickej stratégie a politiky Európskej únie. To znamená, že počas nasledujúcich minút budeme mať e, výmenu názorov, čo sa týka pracovného dokumentu, oznámenia komisie, politika únie v oblasti boja proti terorizmu, hlavné úspechy a budúce výzvy. V rámci e, správy z vlastnej iniciatívy e, venovanej rovnakej problematiky E, kde spravodajkyňa bola menovaná e, pani kolegyňa Intveld, čiže budeme e, sa menovať pracovnému dokumentu, vypočujeme si pani spravodajkyňu a potom poskytneme ostatným členom možnosť na vystúpenie v rozprave a vypočujeme si názor predstaviteľov komisie predsedníctva. Vidím, že pani Sipel, chcete urobiť faktickú poznámku? Nech sa páči. Nie? A čiže ste požiadali len o slovo aj vy, pán Strasser? V poriadku. Tak teraz pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Veľmi správne ste spomenuli udalosti zo včerajška. Myslím si, že každý útok, takýto útok nám iba pripomína e, e, potrebu politiky na boji proti terorizmu, aby bola účinná. O to nám ide Avšak počas ostatných e, e, desiatich rokov e, vypracovania takéto politiky na boj proti terorizmu e, veľmi málo sme hodnotili účinnosť takejto politiky. E, v mojom pracovnom dokumente, e, čo je e, len e, predchodcom záverečnej správy sa venujeme posledným ostatný, ostatným desiatým rokom. Nie len preto, že predtým sa nebojovalo proti terorizmu, ale máme pocit, že od e, e, septembra e, roku 2001 podstata tejto politiky zásadným spôsobom sa zmenila. A európska spolupráca e, sa zintenzívnila počas rovnakého obdobia a mm, z toho vyplýva e, táto potreba. Za každým hodnotíme mm, politické opatrenia, či už sa rozhodujeme pre vytvorenie infraštruktúry, e, pre sociálnu, školskú politiku, čokoľvek, a najmä v súčasnosti, v období hospodárskej krízy, keď si všetci uťahujeme opásky, veľmi pozorne e, posudzujeme všetky opatrenia, či sú potrebné, či sú účinné a koľko budú stať. Čo je zvláštne, e, politika na boj proti terorizmu podľa všetkého e, nie je e, predmetom rovnakého demokratického posúdenia, demokratickej kontroly. A preto si myslím, že je veľmi dobré, že máme teraz takúto rozpravu. Európsky parlament opätovne vyzýval, aby sa urobila hĺbková analýze hĺbkové hodnotenie európskej politiky na boj proti terorizmu, aby sa to robila e, v širšom e, e, slova zmysle. Európska komisia pripravila prvý takýto pokus o hodnotenie. Som vďačná, že niečo sme predsa len dostali. Zároveň konštatujem, že je to veľmi skromný dokument a tu sa vyjadrujem naozaj opatrne pretože tu sa zhrnuli iba niektoré e, opatrenia bez toho, aby sa vyhodnotil e, ich dopad z hľadiska posilnenia bezpečnosti, pretože o to nám ide. Robíme opatrenia na e, zvýšenie bezpečnosti a chceme vedieť, či sú účinné. Je to zdôvodnená otázka a komisia vo svojom dokumente ju nezodpovedá. Navyše venujú sa iba určitým kategóriám opatrení, zatiaľ čo e, ostatné opatrenie ako zhromažďovanie osobných údajov je vylúčené. To je hlúpe, pretože ide o, o, e, o druh opatrení, ktorý sa e, veľmi snaží vymknúť kontroly. Vo svojom dokumente Musím tu povedať, že z byrokratických e, e, dôvodov neviem to pochopiť, ale môj dokument sa rozdelil na dve časti, i keď e, je to v podstate jeden materiál. v ňom sa snažím vytvoriť určitý formát, zoznam otázok, ktoré e, sú relevantné pri e, dôkladnom hodnotení e, opatrení na boj proti terorizmu. Zatiaľ ešte neposkytujem žiadne odpovede alebo riešenia, len formulujem otázky, ktoré treba položiť. Ale rada by som Európskej komisii odporúčila niečo kľúčové. Dúfam, že to schválite. Myslím, že treba robiť dôkladné vyhodnotenie zo strany nezávislých expertov E, z rôznych e, e, odborov, ako je bezpečnosť, rozpočet, občanské slobody, aby tento záber bol čo najširší, ale experti musí byť nezávislí, pretože je očividné, že Európska komisie nie je schopná, prípadne ani nemá záujem o takúto hĺbkovú kontrolu ktoré hľadiska treba si všimnúť pri tako, takomto hodnotení. V prvom rade ide o účinnosť. Robíme opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. Dostávame zvýšenú bezpečnosť. Chápem, že nejde o čiste o matematický e, e, úkon. Ťažko sa to kvantifikuje, ale niečo treba povedať, pretože ak opomenieme účinnosť opatrenia, musíme si položiť otázku, či vôbec sú potrebné. Myslím si, že účinnosť opatrení treba hodnotiť podrobne treba si všimnúť nie iba prevenciu, ale e, vyšetrovania a následné konanie. A treba rozlišovať medzi jednotlivými e, aspektmi bezpečnosti. Ďalšia dôležitá kategória, ktorej sa treba venovať, je otázka nákladov. Ako som uviedla, e, v období hospodárskej e, krízy e, fiskálnych e, úsporných opatrení všetky vlády a parlamenty veľmi podrobne skúmajú rozpočty, rozpočtové návrhy, veľmi opatrne si všimajú každý cent. Treba robiť škrty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a v ďalších dôležitých oblastiach. A čo je dôležité, nerobíme to isté v oblasti protiteroristických opatrení. A naozaj je to opravnená otázka, čo to stojí. Nechcem povedať, že je to príliš veľa, príliš málo, len chcem vedieť, koľko e, z hľadiska e, čerpania európskeho, ale aj národných rozpočtov. Myslím si, že gro prostriedkov ide z národných rozpočtov, aby ste vedeli Európsky parlament a e, študijný odbor objednal štúdiu týchto záležitostí a dúfam, že zhruba o dva mesiace budeme mať nejaké konkrétne čísla, aby sme vedeli, o čo tu ide. Mimochodom je celkom intrigujúce, že odbor pre rozpočet nám nevie poskytnúť takéto údaje. To je naozaj zaujímavé. Myslím si, že treba si všímať aj to, aké náklady znaša súkromný sektor, pretože stále viac protiteroristické opatrenia E, e, sa ponechovajú na e, súkromný sektor. Pýtame sa letíska, letecké spoločnosti, banky, poskytovateľov mobilných služieb, aby robili takéto opatrenia, ale na, nich, na ne doliehajú e, finančné dôsledky takýchto opatrení. Koľko musia e, platiť? A po tretie, musíme si všimnúť dopad e, protiteroristickej politiky na občianske slobody, základné práva, na právny štát. Zrejme nemusím sa tomu podrobne venovať, o tom sme už veľmi podrobne diskutovali v našom výbore a všetky podrobnosti sú obsahnuté v pracovnom dokumente. A štvrtý, e, posledný e, prvok, otázka demokratickej kontroly a zodpovednosti voči spoločnosti. E, e, sme svedkami toho, že otázka boja proti terorizmu už nie len e, záležitosť zabezpečenia práva, nie to len oblasti justičných orgánov, ale skôr špeciálnych spravodajských služieb. A ťažko sa robí demokratická kontrola, ťažko sa volá po zodpovednosti. A e, mimochodom sa tu pripravuje e, e, orgán ako SICEM a niektoré ďalšie embryonické začiatky spravodajských služieb celej Európy. Kladiem sa otázku, teraz sa to vysiela do internetu. Možno, že som chytrá, ale nie až natoľko chytrá. No už neviem. Zrejme e, niektorí s tým súhlasia. Napríklad aj v jednotlivých štátoch aj spravodajské služby podliehajú určitej forme demokratickej kontroly. Zvyčajne e, aj v Národnom parlamente existuje e, určitý orgán, ktorý to mm, kontroluje. V našom parlamente máme výbor stiken, neviem, či to dokážu pretlmočiť tlmočníci, mali by sme mať e, obdobný orgán aj v Európskom parlamente, pretože ak vznikne Európska e, e, tajná služba, treba zabezpečiť primeranú demokratickú kontrolu určitý dohľad. A to je iba jedno z odporúčaní, ktorú, ktoré mám vo svojom materiáli. No a už e, napokon, ak naozaj e, budeme mať dôkladnú, dôkladné hodnotenie, potom by to malo byť e, základom na vypracovanie politiky na boj proti terorizmu do budúcnosti, pretože pokiaľ nevieme, že politika, ktorú máme, je účinná, nemali by sme požadovať, aby sa robilo stále to isté. Nebude to vhodné. Najprv mali by sme sa zastaviť, popremyslieť o tom, čo sme urobili doteraz a vychádzať e, v politike na boj e, proti terorizmu do budúcnosti z dosiahnutých e, záverov. Mali by sme sledovať aj súčasný vývoj. Videli sme, čo sa stalo v ostatných týždňoch v Tunísku. Situácia sa mení v Alžírsku, v Jemene, ktoré bolo semeniskom terorizmu a myslím si, že toto všetko treba zohľadniť a prúžne reagovať. A teraz záverom, pokiaľ ide o postup a harmonogram, máme teraz pracovný dokument. E, chceme e, pripraviť návrh správy na základe vašich dnešných e, vstupov a potom to pôjde bežným postupom hlasovania vo výbore, v pléne a dúfam, že niekedy v lete by sme chceli usporiadať aj vypočutie E, vypočuť si európskych expertov, prípadne môžeme e, zavolať odborníkov e, z Ameriky, odborníkov na bezpečnosť, na ďalšie oblasti, ktoré som spomenula. A potom predložíme um, pozmeňujúce návrhy a pristúpime ku hlasovaniu. Ďakujem za pozornosť a teším sa, teším sa na vaše príspevky. Pán predseda nemá zapnutý mikrofón, bohužiaľ. First, let... Takže najprv vypočujeme si eh, členov poslancov teda. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem vyhlásiť, že mám problém, s, is... a, lebo mám ďalšie aktivity v iných výboroch, ale E, toto je veľmi dôležitá téma, chcem sa k nej vyjadriť. Nepriatelia demokracie sú všetci tí, ktorí chcú dosiahnuť alebo vnútiť svoje idei alebo ciele na, voči inému suverennému národu, zákonu alebo právnemu štátu. Teroristi útočia na životy ľudí, útočia na náš spôsob spolužitia, a chcú jednoducho zničiť právny štát. E, bezpečnostné síly členských štátov e, sú legálne a oni majú garantovať slobodu a bezpečnosť európskych občanov, e, majú brániť ich životy a my to musíme uznať. Aby sme mohli túto iniciatívnu správu prijať, tak podľa môjho názoru tam chýba niekoľko prvkov. Poznatky, skúsenosti, skúsenosť nie je to isté, čo poznatky, objektívnosť, horizont, to znamená výška pohľadu, znalosť priorít a národných kompetencií v tejto veľmi citlivej oblasti. No a na druhej strane treba skutočne venovať veľkú pozornosť správe aj v správe morálnej zložke a morálnej prevahe, morálnej prevahe, s ktorou musíme pristupovať k obetiam. Nazdávam sa, že pokiaľ ide o koordináciu preventívnych politík a politík, mm, mm, ktoré sa týkajú reakcií, tak tu máme napríklad úlohu koordinátora protiteroristického boja Europol, Eurojas, Európske centrum boja proti terorizmu a plus je tu úloha ešte e, členských štátov, ktoré majú vlastné e, úlohy a vlastné politiky. To všetko treba rozanalýzovať a vziať do úvahy. Všetky antiteroristické postoje a situácie musia byť pokryté alebo zastrešené úlohou demokratických práv, tak ako je to obsiahnuté v Charte ľudských práv, čo je primárnym právom EÚ. Ja budem so Sofiou spolupracovať, predložím pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú demokratickej kontroly, lebo demokratická kontrola je zvyčajnou praktikou v členských štátoch a prajem jej veľa úspechov v práci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pán Borsellino. Sono molto interessata questa... Takže pani poslankyňa, táto otázka ma veľmi zaujíma. Navyše mi bolo zverené vypracovanie dokumentu, ktorý sa týka vnútornej bezpečnosti E, v Európskom parlamente. A myslím si, že a v Únii, a myslím si, že môžeme spolupracovať na definícii princípov, ktoré musia byť rešpektované. To sú základné princípy EÚ a tie musia byť jednoducho rešpektované. Je však dôležité, aby sme hovorili konkrétne o vnútornej bezpečnosti. E, sme šokovaní atentátom, e, ku ktorému došlo v Rusku. E, za posledných 10 rokov sa pozornosť čoraz viac sústreďovala na fenomén terorizmu, ale nezabúdajme, že sú tu aj iné riziká, ktoré ohrozujú bezpečnosť v Európe a to je najmä organizovaný zločin. Počas nášho stretnutia s maďarským ministrom sa hovorilo o terorizme, ale myslím si, že treba sa skutočne venovať aj organizovanému zločinu, lebo obidva prvky si zaslúžia veľkú pozornosť. Síce majú rôzne, rôznu podstatu a rôzne ciele sledujú, ale môže existovať istá konvergencia a spolupráca medzi obidvoma fenoménmi. No a veľmi často kriminálne činy sa neobmedzujú len na organizovaný zločin, ale ho presahujú. To znamená, že by sme mali mať taký nejaký spoločný koordinovaný prístup k tejto problematike, lebo to je dôležité pre bezpečnosť, pre budúcnosť, pre stabilitu a Európskej únie. Toto všetko považujem za dôležité, takže ja tiež E, som ochotná spolupracovať a som presvedčená, že prinesieme dôležité, dôležité veci do tejto budovy, dôležitý kameň. Pani Sargentini, ďakujem za slovo. A samozrejme odoznelo tu mnoho otázok a treba na ne odpovedať. Dovolte mi ešte vyjadriť sa vyjadriť k tomu, čo aj mimo Európy sa deje v oblasti boja proti terorizmu. Niekedy ale sa to bohužiaľ používa na umočiavanie politických aktivistov Uganda, Kenia a tak ďalej. Vidíme v iných ďalších krajinách taktiež to, že rôzne opatrenia vlastne vedú k zavadzaniu cenzúry v novinách a ku obmedzovaniu priestoru, kde ľudskoprávni aktivisti môžu pracovať. A vlastne správa komisára pre ľudské práva o tom hovorí jasne. Pani Inetfeld chce vlastne skúmať všetko, čo sa udialo za posledné roky. A ja by som k tomu ešte niečo doplnila. Vo Veľkej Británii sa e, proste snažia zmierniť e, respektíve e, upustiť od niektorých týchto opatrení, ktoré sú zamerané na boj proti terorizmu, pretože obmedzujú ľudské práva. Už treba situáciu prehodnocovať a myslím, že teraz už ten správny čas, aby sme patrične pravili aj zákony. A bolo by dobré urobiť dve veci najprv požiadať príslušnú tú hlavnú agentúru, ktorá sa zaoberá ľudskými právami, ktoré e, alebo aké porušenia sa od e, e, roku 2020 znamenali. A potom tie notoricky známe lety CIA, a radi by sme sa dozvedeli viac e, zo správy o týchto nezákonných aktivitách. Myslím, že náležitá otázka, čo to všetko stojí. A bez toho, že by sme povedali príliš mnoho alebo príliš málo, snažíme sa byť zmysluplní, ale vlastne, vlastne váš dokument naznačuje, čo to stálo súkromné firmy, daňových poplatníkov a to je zaujímavé. A ak smiem citovať z poznámky protiteroristického koordinátora EÚ z novembra 2010, hovorí toto. Otázka diskriminácie a sociálnej marginalizácie je tiež relevantná a dôležitá v kontexte boja proti terorizmu. Je príliš jednoduché povedať, že diskriminácia a marginalizácia vedú ku terorizmu, <laughs> no ale ten proces je komplikovanejší, avšak sociálne začlenenie by mohlo pomôcť znížiť počet osôb, ktoré sú alebo ktoré inklinujú k násiliu. A preto by sme si mali zadať úlohu preskúmať aj protiteroristickú politiku aj vo svetle diskriminácie. Myslím, pani Indefeld, že by bolo veľmi užitočné niečo takéhoto zahrnúť aj do vášho pracovného dokumentu. A nakoniec ešte chcem povedať toto. Kľúčovú dôležitosť má to, že 10 rokov po útokoch z 11. septembra neviem celkom presne, ale nie je presne zadefinované, čo je povolené, čo nie je povolené, čo je legálne, čo nie je legálne. Čiže vlastne je to vec debaty o zákone a o ľudských právach. Ďakujem. Ďakujem. má pani Hankis. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Tento pracovný dokument má veľmi zaujímavé smerovanie a veľmi jasnú logiku. A myslím, že to je dosť zriedkavý jav ktorý tu e, nachádzame bežne a chcem preto veľmi úprimne zablahoželať e, autorke, pani spravodajky. Teda. Mám dve otázky, keďže máme málo času, tak len dve, ale mali by sme hovoriť v tejto súvislosti aj mnohých, v súvislosti aj o iných veciach. Ale sú tu aj problémy, tak dovolte vychádzať z toho, že v súvislosti s bojom proti terorizmu sa debatuje. A sú tu určité kľúčové otázky a v podstate väčšina e, z hľadiska tých kľúčových otázok e, sa zameriava na určité body. A tie otázky väčšinou majú tú podstatu, že keď ide o privacy a security, čiže o súkromie a bezpečnosť, a keď tam nejak tá rovnováha je porušená, na ktorú stranu sa tá eh, na ktorú stranu vlastne sa preváži ten aspekt. Často sa debatuje o tom, že vlastne dochádza k tzv. phishingu, eh, snaha získať dáta, a v podstate niekedy práve nie je vhodné zasahovať hĺbšie do zisťovaní údajov, pretože by to mohlo viesť k porušeniu e, zákonov, ktoré sa týkajú súkromia osoby. Samozrejme, ochraňujeme osobnosť a tieto dáta, ale potom, aký je dopad na aspekt bezpečnosti. Čiže vlastne tá nová forma terorizmu, treba diverzifikácia, nemám čas to nejak ďalej rozvádzať, ale v podstate je to taká nová tvár, nová forma. A keď vypracovávame nejaký profil, tak skôr či neskôr sa musíme vlastne dopracovať k nejakému takému záveru, ako to, ktoré vlastne prezentujete vy. Že aký je rozdiel medzi týmito dvoma aspektami? Na základe čoho e, dovolíme jedno a nedovolíme druhé? Čiže to si treba premyslieť a myslím, že vlastne je to vzájomné. Ak chceme, aby USA nám tiež poskytovali údaje, tak musíme, a s tým súhlasím teda, že by mali, a potom sme mali vedieť, že aká agentúra, aký orgán by mal byť schopný na príjmanie týchto informácií z USA. Niekto hovorí, že by to mal robiť SICEN, niekto zase, že Eurojust alebo Europol. Takže myslím, že aj tam sa musíme dopracovať k nejakému riešeniu. Takže ja si myslím, že je dosť prekvapujúce, že práve tá nová stratégia pre vnútornú bezpečnosť ako by smerovala k tomu, že my nebudeme mať vlastný takýto bezpečnostný pilier. A to mi teda nie je jasné, na základe čoho je tu vyslovené takéto stanovisko alebo takéto smerovanie. Takže chcem sa dopracovať k tomuto. Čo je citlivou a otvorenou otázkou v boji proti terorizmu, na to poukazuje tento pracovný dokument, ako proste keby sa to ťažisko presúvalo z parlamentu ku expertom. A tam je ale ten problém, že ak existuje nejaký nezávislý odborník, existuje nezávislý expert, úplne nezávislý, asi sotva. Ja som sa v uplynulých rokoch e, snažila E, študovať mnoho materiálov o boji proti terorizmu a stále som zistil, že ten protiklad, ktorý existuje aj medzi nami, poslancami tu v parlamente, ten istý protiklad existuje aj medzi vedcami. Pretože aj tam vlastne majú určité spoločné veci, na ktorých sa zhodnú, ale potom už príde ďalší aspekt rozdielných názorov hľadiska čistoty vedy alebo vedecké orientácie, aspekt bezpečnosti, respektíve alebo versus zasahovania do súkromia a tak ďalej. Isté ráda by som si prečítala aj ďalšie e, materiály a súhlasím s tým, čo e, tu iniciujete, ale obávam sa, že vlastne ide tu potom už len o reprodukciu problémov alebo reprodukovanie problémov a nie ich riešenie. Potom tu mám druhú otázku. Veľmi s vami súhlasím v tom, že keď sa formuje nejaký, nejaký nový orgán EÚ a síce, myslím si celkom právo sa uberá tým smerom, tak bude potrebné mať aj e, nejakú nezávislú parlamentnú kontrolu. Viete, v členských štátoch takéto existuje. Vy ste spomínali niečo také, že u vás existuje, aj u nás v Maďarsku máme parlamentný výbor, ktorý sa tomu venuje, ale je tu ešte jedna vec a treba sa nad tým zamyslieť. Napríklad, v Maďarsku členovia tohoto Eh, výboru musia prejsť bezpečnostnou previerkou. Asi by bolo dobre sa nad tým zamyslieť. Sú tu dve veci. Buď táto eh, kontrola by sa zrealizovala tu, tá previerka, hej? Keď vlastne nebudú stanovené podmienky bezpečnostnej previerky, potom tí ľudia, ktorí sem prídu z bezpečnostných služieb, tak nám určite nič dôležitého nepovedia. Ak ale sa vytvorí v rámci nášho výboru nejaká formácia, tak by bolo potrebné stanoviť si, ako zrealizovať tú bezpečnostnú previerku a respektíve kto, aký orgán by bol pripravený e, vykonávať túto previerku tu medzi poslancami. A na záver mi dovolte ešte povedať to, čo povedal aj kolega Augustín pred chvíľkou. Z hľadiska vnútornej e, bezpečnosti a z hľadiska tejto stratégie. Bola by som veľmi rada, rada, keby sme mohli spolupracovať s vami aj viacerí, a nielen čiste z politického hľadiska, ale aj z odborného. Ďakujem. Mrs. Sipel. Pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie som si istá, či existuje iba jeden cel pre terorizmu, ale jedným cieľom e, terorizmu je spochybniť naše hodnoty a demokraciu. A preto e, e, musíme si dávať pozor, aby sme sa nechťac ne, nevybrali týmto smerom. Musíme zásadným spôsobom hovoriť o potrebe a význame nielen jednotlivých opatrení, ale komplexe všetkých opatrení a ich e, dopade na občanské práva a demokratické princípy. E, pre nás to má rozhodujúci význam. Myslím si, že je dôležité presne si vysvetliť, či opatrenia e, e, majú zmysel v súvislosti s tretimi štátmi, pokiaľ ide o výmenu údajov. Či naozaj e, je to potrebné bez zmeny uplatniť v rámci Európskej únie, pretože v rámci Európskej únie máme úzkú spoluprácu medzi policajnými a justičnými orgánmi, ktorá ešte prehlbuje uh, Takže nemyslím si, že mali by sme e, uplatňovať rovnaké opatrenia v Únii, ktoré sú potrebné prípadne vo vzťahu k tretím štátom. Chcel by som tiež doplniť e, e, pani Anna Eket. Budem hovoriť po anglicky, je teňovou spravodajkyňou v otázke protiteroristickej politiky. Nemohla sa zúčastniť dnešného zasadnutia, preto v jej mene položím niekoľko otázok Chce predovšetkým pokazať na to, že pracovné dokumenty sú veľmi dobré a podporuje eh, mnohé relevantné otázky, čo sa týka oznámenia komisie. Osobitne podporuje dôraz na základné práva a potrebu eh, urobiť eh, väčšiu hĺbkovú analýzu nákladov a prínosov súčasných opatrení ale chcela by e, vidieť tam ďalšie otázky a analýzu e, diskusiu o nasledujúcich troch veciach. Jednak e, uvítala by bližšie vysvetlenia a opatrení, ktoré by sa mali robiť na úrovni únie alebo členských štátov, keď hovoríme, že členské štáty sú hlavnými aktérmi v tejto oblasti politiky. Väčšie systémy na úrovni únie, ktoré nie sú dostatočne transparentné, predstavujú E, komplikáciu najmä v oblasti ochrany údajov. A treba samozrejme hovoriť aj o princípe subsidiarity, hovoriť o rôznych postojoch členských štátov, čo sa týka boja proti terorizmu, a, ale aj rôznych skúseností s terorizmom. Po druhé, e, podrobná právna analýza zo strany komisie, pokiaľ ide o využívania mm, profilových prístupov a prístupu k e, e, legislatívy únie e, k základným právam. A po tretie, koncepcia PPP v oblasti využitia teroristami e, internetu o čom hovorí komisie vo svojom oznámení. Aj toto si zaslúži podrobnejšiu analýzu. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Pán Strasser. Ďakujem, pán predseda. Áno, ide o dôležitú tému a ide nad rámec iba tohto výboru. A je e, dobre, že e, sme sa chopili tejto e, iniciatívy. Netýka, to, netýka sa to iba otrasné udalosti zo včerajška. To sa stáva v podstate každý týždeň, keď ľudia využívajú slobodu pohybu a dochádza k obmedzeniu tejto slobody Hm, to si vyžaduje koordináciu na celej európskej úrovni a treba vychádzať pritom z toho, čo už máme a e, e, zo spolupráce e, medzi Európou a s našimi partnermi, ktorí majú záujem o otázku bezpečnosti. Je správne, že tu a teraz vedieme túto principiálnu diskusiu pretože už takmer 10 e, e, e, rokov tento svet zásadným spôsobom sa zmenil v tomto smere a je dobre urobiť inventúru a povedať, ako ďalej, aké sú naše priority. v mene EPP Chceli by som ponúknuť našu spoluprácu pani spravodajkyni. Som menovaný ako tieňový spravodajca, rád by som to robil aj osobne pokiaľ ide o váš pracovný dokument, môžem sa vyjadrovať iba na základe vašich písomných informácií, ale v každom prípade sme pripravení spolupracovať vo všetkých etapách tohto procesu, prispieť k tomu a podľa možnosti eh, dosiahnuť spoločné výsledky. V tomto dokumente existujú určité E, e, e, základné východiska, ktoré mm, EPP mm, by uprednostnila, ide o zásadnú stratégiu, o požiadavku vyhodnotenia a požiadavku vypracovania určitej mapy, určitého plánu. V podstate žiadame iba to, čo komisári nám svojho času prislúbili, oznámili v pracovnom programe a to, čo sa doteraz predložilo, myslím si, že nie zodpoveda to presne našim predstavám. Samozrejme, bezpečnosť niečo stojí, to je samozrejme. Takisto ako je azylová politika e, niečo stojí, alebo e, protidiskriminačná politika, ale bezpečnosť e, potrebujeme a preto uh, E, e, trváme na tom, aby sa prostriedky vyčlenili na zabezpečenie bezpečnosti, ale že to sa musí robiť e, efektívne. Musí to byť zdôvodnené a musí to byť primerané a, a, a z hľadiska prípadného obmedzenia občianských práv napríklad pokiaľ ide o neredenie, ktoré sa týka voľného pohybu pokiaľ ide o, o preventívne využitie osobných údajov, to treba e, maximálne obmedziť, treba to e, e, používať inteligentným spôsobom. Netreba pripustiť pritom diskrimináciu na základe automatizovaného spracovania údajov. Nemôžeme pripustiť, aby 80-90% občanov sa e, dostali do stredovodu pozornosti. Práve mali by sme sa sústrediť na 2-3 ktoré sú dôležité, e, aby sme ich nevypustili. A minimálne e, v tomto oznámení komisie v tých opatreniach, ktoré nie sú obsiahnuté, vo vašom dokumente sa spomína aj úloha tajných služieb, samozrejme. A tu sa pripájam aj k predrečničke. E, predovšetkým ide o národné e, kompetencie, ale nemôžeme e, pripraviť správu z vlastnej iniciatívy, pokiaľ nie, nezabezpečíme určitú koordináciu na európskej úrovni, určitú stratégiu vo vzťahu k tajným službám a samozrejme, e, e, e, existujú to aj v národných parlamentoch, existujú osvedčené postupy, napríklad, či môžeme účinne, ale zároveň so zachovaním všetkých tajomstiev kontrolovať tajné služby. Touto témou sa treba zapodívať nielen v oblasti bezpečnosti, ale v oblasti vonkajších aktivít. Čo všetko to zahrňa? Pôjde aj spoluprácu s e, Európskou e, obrannou stratégiou. E, musíme sa rozhodnúť, kto čo bude robiť a musíme taktiež si všímať, všímať aj novú stratégiu NATO, ktorá bola schválená v Lisabone. Tam ide aj o boj proti terorizmu, o manažovanie civilných kríz aby bolo jasné, čo kto bude robiť, kde budú e, určité ťažiska. E, e, myslím si, že vo všeobecnosti je tu veľmi ambiciózny návrh správy a sú tu určité predpoklady, analýzy, štúdie, výpočutie. Toto všetko sa predpokladá myslím si, že tu treba si e, stanoviť určité priority a povedať, čo potrebujeme v prvom rade, v druhom rade, alebo v piatom, alebo v šiestom. V mene našej politickej skupiny by som chcel prislúbiť e, našu spoluprácu aj e, spoločnú zodpovednosť a dúfam, že dospejeme k dobrým výsledkom. Ďakujem, milí kolegovia. Chcel by som vám pripomenúť, že máme tu dosť e, rozsiahle zoznam e, rečníkov a e, pracujeme do 12.30. Budeme pokračovať o tretej odpoludne. Budeme mať ešte pred sebou nejaký čas a zajtra ráno tiež máme stretnutie s ministrom Eh, spravodlivosti eh, v mene maďarského predsedníctva o 9. Poprosím vás, dôrazne vás poprosím, pomôžte nám, prosím vás, s týmto harmonogramom, aby sme sa nemuseli ospravedlňovať eh, voči tlmočníkom, aby sme to podľa možnosti stihli a zároveň, aby sa mohlo vyjadriť predsedníctvo aj komisie. Takže poprosím ostatných poslancov, apelujem na vás, aby ste nám pomohli. Pán Vos. Vielen Dank. Ďakujem pekne. A ja by som chcel podporiť e, myšlienku o tom, že v každom prípade potrebujeme celoevropskú celú európsku e, stratégiu boja proti e, e, terorizmu, ide o našu slobodu, demokraciu a bezpečnosti, to nie je e, mysliteľné. Viacere aspekty, ktoré tu zohrávajú úlohu, už boli spomenuté. Chcel by som predovšetkým vypichnúť otázku nových technológií. Existujú tzv. kybernetické počítačové vojny a je, je tu aj otázka financovania terorizmu, je otázka počítačovej trestnej činnosti. Takže treba zahrnúť aj otázku nových technológií, záležitosť nákladov podľa mňa dnes si nemôžeme e, určité veci e, dovoliť. Ale na druhej strane, ak neurobíme preventívne opatrenia teraz, e, v budúcnosti budeme musieť zaplatiť 2-3 krát viac. A ešte k, k, k vystúpeniu kolegov z Argentíny musím povedať, do značnej miery e, to nezapadá do mojej predstavy e, stratégii boja proti terorizmu. To je skôr politické vyhlásenie. A chcel by som e, vás vyzvať, aby ste sa sústredili na podstatné veci, na účinnosť stratégie, najmä v oblasti prevencie trestného stíhania, a samozrejme aj demokratickej kontroly a právneho štátu. Sí. <coughs> Chcela by som povedať, že bezpečnosť v protiteroristickej politike je diálnica, je to totálna bezpečnosť a viete, ako aj ja, aj spravodajkyňa, všetci to vieme. A myslím si, že e, keď chceme mať e, e, slobodu, tak ak chcem mať všeobecnú, ja nie som špecialistka, ale myslím si, že je to sen. A poviem taký veľmi jednoduchý príklad. Neviem, či vy sa v tom tak vyznáte, ale podľa mňa to vystihuje to, o čom hovoríme v oblasti bezpečnosti a prečo je ťažké dosiahnuť bezpečnosť. Napríklad môj brat Alberto je e, vice zástupcom primátora v Seville a on bol zavraždený spolu so svojou ženou e, zástupcami teroristickej organizácie ETA. E, táto organizácia sa spája vo všeobecnosti s Baskickom, pretože väčšinou útočia tam, ale oni útočia aj v celom Španielsku. Niekoľko dní pred vraždou môjho brata som sa ho spýtala, či má strach, či prijal nejaké opatrenia. A povedal nie, nie, e, ne, nemusí sa obávať, vedí je iba 800 na zozname. A o niekoľko dní bol e, s manželkou zavraždený a zanechali po sebe tri siroty. Takže keby sa bol možno nejako chránil, tak určite by ho neboli zavraždili. Čiže my musíme e, vziať taký záver, že občanov je veľmi ťažké chrániť a prakticky je nemožné chrániť všetkých občanov, lebo vidíte, môj brat bol politik, e, mal isté ciele a napriek tomu ho zavraždil, lebo nebol chránený. Chceme poďakovať spravodajkyni za to, že prišla s takouto iniciatívnou správou o protiteroristickej politike, pretože je to veľmi potrebné. Je to potrebné, aby sme zachránili životy našich občanov. A opakujem, som vám plne k dispozícii s pozmenujúcimi návrhmi a tak ďalej pri vypracovaní tejto správy a myslím si, že môžem pomôcť aj pri riešení záverečného výsledku. A ešte je tu jedna vec, ktorú by som chcela povedať. Myslím si, a mňa teda veľmi prekvapuje malý záujem, aký sa v EÚ venuje obetiam terorizmu. Ja by som e, chcela, aby sa tieto obete trošku stali centrom záujmu a myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé a dôležité, aby v tomto boji proti terorizmu sme brali do úvahy aj postavenie obetí. Mm, to je asi všetko, čo som chcela povedať a myslím si, že môžeme hovoriť o terorizme bez komplexov, bez predsudkov, bez dopredu stanovených myšlienok, ktoré dopredu sledujú istý cieľ a nakoniec na tej váhe medzi slobodou a bezpečnosťou vždy sa to presunie na jednu stranu. A ja, ako vy všetci ostatní, mám veľmi rada slobodu, ale e, tí, ktorí nemáte skúsenosť s terorizmom, možno, že tú bezpečnosť trochu podceňujete a dávate príliš veľký význam slobode. A ja, ako aj všetci e, ostatní, podporím e, spravodajkyňu pokiaľ ide o dopredu už také nejaké predstavené názory, tak tam tie nebudem podporovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Bronc. Sorry. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, treba identifikovať príčiny terorizmy, ale aby sme si ich nemali s odôvodnením, alebo proste vieme, ako to zvykne dopadnúť, keď mnohí nevinní zaplatia svojim životom. Motivácia mnohých páchateľov je, pokiaľ ide o islamský terorizmus, terorizmus je, tá motivácia je rôzna. Jednak je to agresia voči nemuslimským krajinám, viz Irak Afganistán. A potom ešte Povedzme, je tu ďalší aspekt možnej budúcej vojny proti Iraku, Iránu. Ďalej sú tu partizánske aktivity viz konflikt na Strednom východe. V podstate mm, nie je to naša práca a nemali by sme sa my správať ako partizáni. V podstate. Pokiaľ ide o profilovanie, určovanie profilov osôb z hľadiska trestnej činnosti u tých osôb, ktorí sa zapájajú do trestnej činnosti, či sú muslovia, alebo Íry u nás, alebo ako predročnička hovorila, v Španielsku to môžu byť niektorí Baskovia. A čo tí ostatní? Hej. E, v danom kontexte dúfam, že nezachádzam ďaleko, treba z nejaký Angličania, ktorí už sú ako povedzme učiteľia na dôchodku a možno sú znudení a stanú sa tiež možnými e, vyprofilovanými e, potenciálnymi páchateľmi terorizmu. Takže aj na to pozor. Ďakujem. Pani Rojtová má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Uvedomila som si, že nemáme čas, ale mne sa veľmi páči štruktúra správy pani našej kolegyne a Obmedzím sa iba na niekoľko poznámok k základným odporúčaniam na konci správy. Ja by som tam doplnila dôraz na prevenciu, to tam chýba, a potom na úlohu tajných služieb, o čom už hovorili moji predrečníci. Nebolo tu však povedané to, že je problém financovania protiteroristických organizácií aj keď tento terorizmus využívajú nielen organizácie, ale aj jednotlivci na dosiahnutie cieľov. A tu nám máme ochranu údajov, e, ktorú musíme dodržiavať a práve to je našou povinnosťou aj nášho výboru a musíme dbať na to, aby tá ochrana údajov bola lepšia ako doteraz. Avšak okrem systémovej ochrany údajov sa musíme zamerať aj na boj s hackermi, pretože už sa kradnú aj, nebudem to teraz rozoberať, ale e, cez e, e, kybernetický terorizmus a šikanovanie tiež sa stretávame s vážnym problémom. Ďalším bodom, o ktorom by sme mali hovoriť, je potreba väčšej pružnosti pri zavádzaní opatrení, ak existujú reálne dôvody, ale aj pri zmierňovaní alebo rušení opatrení. Ako príklad uvediem tekutiny na letiskách. Vieme, o čom to je. Vieme, že americká administratíva v tomto roku e, tieto opatrenia nepovažuje za efektívne, budú obmedzené, ale to šikanovanie cestujúcich pokračuje, dokonca aj na bruselskom letisku došlo zo strany bezpečnosti k väčšej miere šikanovania, pokiaľ ide o lieky. Ja ako lekárka som videla, ako došlo ku konfliktu s istým pacientom, ktorý mal lieky, potreboval ich, ale keď ich bezpečnostná služba nepoznala, tak ich vyhodili, boli to kvapky na oči. Takže E, tu sú dve veci, ktoré treba zmeniť a máme na to silu. Obávam sa, že nemáme dosť nástrojov na to, čo by sme možno iné menili, ale toto áno, komisia nás nepočúva, pokiaľ ide o opatrenia, veď pred dvoma rokmi sme celkom zbytočne prijali e, dokumenty v tomto smere. Ale pre mňa je dôležitý boj proti hackerom a ochrana údajov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Latford. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, nebola som prítomná pre, počas prvej časti debaty. Takže som si nevypo- mohla vypočuť e, príspevok pani spravodajky. Nebol, musela som byť prítomná na zasadnutí iného výboru. Do istej miery e, zrejme poviem asi to, čo už bolo povedané. Hlavne pokiaľ ide o odporúčania, odporúčanie 6 a 7, pani spravodajkyne, teda či protiteroristická politika by mala byť predmetom demokratickej kontroly a e, do tej miery, alebo či porušuje e, ľudskoprávne normy. Proste treba tu zosúľadiť tieto aspekty a verím, že aj e, výbor Libe a aj E, príslušný podvýbor pre ľudské práva bude náležite reagovať. Aj v súvislosti s tým, čo sa udialo pred troma rokmi. A mali sme veľmi zaujímavé zasadnutie aj z Amnesty, aj s Manfredom Novakom, e, s špecialistom e, z výboru pre boj proti mučeniu. Čiže e, je dôležité, aby spolupracovali aj tieto dva výbory, pokiaľ ide o aspekty vydávania a mučenia. Ďalej, odporúčania číslo 1 a 2. Myslím si, a teda obe podporujem, dôležité je, aby sme sa pokúsili vyhodnotiť aká, ako by mala vyzerať tá protiteroristická stratégia, tá ozajstná. Je dôležité, aby sme sa dostali e, pohľadu z hľadiska trestného práva. Pretože často v minulosti, e, aj inde, nielen v Európe, ale nakoniec aj v USA za posledných 10 rokov, e, konanie v rámci boja proti terorizmu vlastne prerástlo dosah právnych noriem a právnej ochrany. Takže bolo by dobre dostať to naspäť medzi povrazy, tak povediac, do e, pôsobnosti trestného práva. Aby bolo jasné, že ako sa dá odstíhať niekto, keď pacha teroristickú činnosť. Aby proste nedochádzalo k tomu, že tých ľudí len tak zavreme na nejaké tajné miesto a podobne. Ide o správne presadzovanie práva a uplatňovanie trestného zákona a trestného práva. Ako už e, povedala aj pani Sargentini, napríklad e, v, e, chcem povedať, že v Británii tiež očakávame už zajtra vlastne správu, prehľadnú správu o boji proti terorizmu. Napríklad to súvisia aj s kontrolovanými dodávkami a podobne ale príslušné nástroje, ktoré sa tu majú použiť pre boj proti terorizmu, musia byť také, ktoré umožnia odstíhať dané osoby. Proste má to byť všetko v rámci trestného práva realizovateľné. Ešte tu je jedna vec. Hovorilo sa o profilovaní, o určovaní profilu osob z hľadiska trestnej činnosti a odporúčalo sa, aby sme si preskúmali, či to je legálne. No, v podstate sa nič neudialo v tomto smere. Ale môj všeobecný náhľad je ten, že také zovšeobecnené profilovanie je neefektívne, kontraproduktívne a diskriminatívne a nie je účinné hlavne preto, lebo odrádza spolu, od spolupráce vlastne policajných vyšetrovateľov. Inteligentné sledovanie, povedzme, to je niečo iné, keď sa vychádza vlastne e, zo sledovania a práce polície na základe spravdajských informácií. Povedzme, e, to je troška iné než e, profilovanie z hľadiska trestnej činnosti. Okrem toho prebieha vyšetrovanie bombového útoku v Londýne z roku 2005 a to je skutočne hĺbkové vyšetrovanie, ale zároveň e, sa tam môžeme dozvedieť, čo vedeli už bezpečnostné služby a tajné služby e, tesne pred tým, ako došlo k tomu výbuchu. Vedeli bezpečnostné služby nejaké veci, ktoré keby boli konali, tak by e, boli viedli k prekazeniu toho útoku alebo tých útokov. Ale Proste bezpečnostné služby musia byť v kontakte s políciou a zrejme toto vlastne viedlo aj za posledných 10 rokov e, k mnohým negatívam. Prepašte, hovorí pán predseda, už sme prekročili čas a ešte pani Morvaj má slovo. Ďakujem za slovo. Som veľmi rada, že táto správa prichádza e, s novým E, prezentovaním alebo s novým uhlom pohľadu e, na boj proti terorizmu. Tajné služby, vlády a policia samozrejme zapájajú do rôznych aktivít, povedzme osoby sú sledované a tak ďalej. A pritom nie je to isté, že naozaj sa dosiahne ten cieľ, teda efektívny boj proti terorizmu. Vôbec nie je jasné, že čím viacej sa zasahuje do súkromia osôb, a občanov a že teda tým je povedzme vyššia efektívnosť boja proti terorizmu. To nie je pravda. Najlepšie by bolo zrejme, keby sme stiahli vojakov našich z Iraku a z Afganistanu. V podstate si myslím, že naši vojaci tam nemajú čo hľadať. Ale samozrejme to je obrovské nebezpečie, ktoré spočíva v tom, že aj pri kreovaní zákonov vidíme také kroky, kde vlastne sa využíva obava z terorizmu a tým vlastne sa poskytuje priestor pre vlády, tajné služby a podobné kruhy, mohli vlastne voči svojim e, oponentom zakročiť e, a treba som za to, aby tu v rámci výboru LIBE alebo v rámci EÚ by sme mohli vytvoriť nejaký orgán, hm, navrhujete napríklad, čiste aby sme správneho hľadiska preskúmali tie zákony, ktoré vznikli v členských štátoch v mene boja proti terorizmu. Napríklad v Maďarsku už som to spomínala, e, že vlastne máme právny e, predpis, kde vlastne osoba, ktorá Eh, je podozrivá, že by mohla mať nejakú súvislosť alebo náväznu na terorizmus, tak vlastne môže byť odpočúvaná, sledovaná a tak ďalej. A toto z hľadiska ľudskoprávneho je nepriateľné eh, zákonné ustanovenie. Tak si myslím, že eh, by bolo zaujímavé a užitočné, keby vznikla nejaká skupina nezávislých právnikov a tí by sa venovali práve monitorovaniu takýchto Eh, pravidiel, ktoré prebiehajú v boji proti terorizmu. Napríklad v Maďarsku je jeden veľký prípad a prebieha jedno trestné konanie, tzv. Eh, skupina Hunia. A eh, venuje sa hlavne, alebo venovala sa korupcii na veľk- vysokej úrovni a súvisí to aj s politikou. Buda Házi Ďörc sa volá proste vedúci tej skupiny a v podstate je to Mari najznámejšia osobnosť eh, z mimo parlamentnej opozície a vedie sa trestné konanie proti tejto osobe. Už vlastne najprv eh, teda tí ľudia z tej skupiny sú taktiež zatknutí a nachádzajú sa vo veľmi zlých podmienkach. Preto si myslím, že nejaká európska pozorovacia alebo pozorovateľská skupina by mohla vzniknúť, boli by to právnici a mohli by skúmať, sledovať, ako prebieha takéto trestné konanie, za akých podmienok sú väznené tie osoby, ktoré náhodou sú e, členmi opozície politickej, ale preto sa vyšetrujú pod zámienkou boja proti terorizmu a vlastne e, ako sa rešpektujú ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu e, predstaviteľ komisie, e, pán Sifer. Chceli by ste e, počas niekoľkých minút sa vydriť a potom záverečné poznámky pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne za túto možnosť reagovať. Veľmi podrobne som si poznačil všetky argumenty, ktoré tu odzneli. Veľmi dobre si uvedomujeme v komisii, význam demokratickej kontroly dohľadu v oblasti boja proti terorizmu, najmä eh, pokiaľ ide o úsilie racionalizovať túto citlivú oblasť eh, aj eh, s zapojením expertov hodnotiacich štúdií. Veľmi si to vážime, ale dovolím si dve poznámky. Poprvé, oznámenie, ktoré v júli minulého roku predložila komisia, predstavuje politické hodnotenie a tak, tam sa to explicitne uvádza. Nie je to technický materiál e, e, popisujúci to, čo sa podarilo dosiahnuť e, a nehodnotí stratégiu schválenú vedúcimi predstaviteľmi v roku 2005 v, roku, v minulom roku v našom oznámení sme uvedli, že táto stratégia podľa nás stále platí je tu aj oznámenie následné e, opatrenie z novembra minulého roku. Tam sa spomínajú priority v oblasti aj boja proti terorizmu. E, pani Ešton e, sa bude tomu venovať počas nasledujúcich orgánov. Po druhé, uvažovali sme aj technické hodnotenie, keď sme pripravili politické oznámenie z júla minulého roku, avšak komplexné technické e, hodnotenie je veľmi komplikované. Aj vo vašom pracovnom dokumente e, e, spomínate určité detaily mm, a to znamená, že tam sú aj určité neprekonateľné problémy a obávam sa, že vaše očakávania by mohli byť väčšie ako to, čo dokážeme predložiť. Boj proti terorizmu sa stále mení. Opatrenia, ktoré sa urobili v minulosti, neposkytujú záruku do budúcnosti. Napríklad mm, nové javy sa objavujú, na ktoré treba reagovať. Ďalej, politika v oblasti boja proti terorizmu iba doplňa národnú politiku a štáty sú primárnym aktérom. Ako e, budete ovplyvňovať e, účinnosť e, opatrení na úrovni Európskej únie? Ako to budete porovnávať s opatreniami na národnej úrovni? Aké parametre budú mať kombinované opatrenia? v ostatných rokoch sme nemali nejaký väčší útok, e, e, e, alebo je tu určitý počet útokov, ktorým sa podarilo predísť a ťažko sa hodnotia dôveryhodné parametre v tejto oblasti. A napokon, čo je definícia opatrení zameraných na boj proti terorizmu, v úzkom slovo zmysle tých opatrení je málo. Mnohé z nich majú širšie účinky vrátane boja proti terorizmu. Napríklad e, to zahrňa aj sociálnu politiku, politiku integrácie. Takže ťažko sa to hodnotí z hľadiska nákladov alebo administratívnej záťaže. Aké prostriedky treba venovať politike na boj proti terorizmu a kde prichádza do úvahy politická zodpovednosť. A práve preto komisie skôr e, e, e, e, zakladá na tematickú elektronickom prístroje, paralelných oznámeniach. Napríklad v júli e, e, išlo o e, hodnotenie výmeny informácie. to automatický e, e, prístup, ktorý poskytuje globálny pohľad, nie však príliš široký. Napríklad e, dnes e, popoludne budeme hovoriť e, o návrhu v prípade prekurzorov výbušnín. Chceme predložiť predstavu o okamžitých a dlhodobých nákladoch toto dokážeme, e, ostatné veci by neboli reálne. Ďakujem Potom, čo sme si vypočili dnes ráno maďarského e, ministra, podľa všetkého predsedníctva nepovažuje za naliehavé, aby nejakým spôsobom zatiaľ e, prispievať k diskusii. Takže ak s tým súhlasíte, odozdávame slovo pani Intfeld. Som presvedčený, že to nebude jednoduché, ale som presvedčený, že pokúsite sa E, globálne e, zhrnúť e, vašu reakciu na všetko, čo tu dnes odznelo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže máme malo času, nebudem sumarizovať, väčšina ľudí tu bola prítomná, len ak dovolíte niekoľko poznámok, aj ako reakciu na vyjadrenie komisie. Bolo zaujímavé sledovať vlastne, že keď sme začali hovoriť o vyhodnacovaní protiteroristickej politiky doteraz, toho, ako sa to dialo v minulosti a postupne sa naša pozornosť presúva smerom do budúcnosti. Vlastne teraz hovoríme o vyhodnocovaní a nepripravujeme pripravujeme novú stratégiu. To bude ten ďalší krok. Najprv sa musíme pozrieť na to, čo sa udialo doteraz. Po druhé, ako pani Jiménez veľmi správne povedala, toto by nemala byť ideologická debata, hoci nemám nič proti ideológii, ale E, za posledných 10 rokov sa hlavne debatovalo na základe určitých predpokladov alebo odhadov. Niekedy boli až také, že sa nezakladali na skutočnostiach. Takže najprv by bolo dobré položiť na stôl nejaké fakty. Počuli sme pána ministra vyjadriť sa, že potrebujeme aj EU, e, pre EU PNR, pretože lietať v rámci Eh, Európy je menej bezpečné lietať než smerom von z Európy. Možno to, ja by som to označovala eh, za niecelkom presné eh, a až proste v ránu od pása, ktorá sa minula cieľa. Takže ak povieme, že je tam nemožné preukázať efektívnosť a užitočnosť súčasných politík, tak prepáčte. Temer v tej istej vete môžeme povedať, že protiteroristická stratégia ešte platí a preto budeme pokračovať v tejto stratégii. A na základe čoho? Na základe čoho, pýtam sa. Stále počujeme, že áno, protiteroristická politika je potrebná a tak ďalej. Možno áno. A preto kladám, že naozaj áno, v značnej miere, ale potrebujeme dôkazy. Nemyslím si, že nejaká akákoľvek iná politická oblasť by proste, že by sa aj to prepieklo len tak, že by povedal, o, potrebujeme to, alebo ono. E, proste v iných odvetiach sa použije, áno, potrebujeme novú cestu, potrebujeme nový most a tak ďalej. Ale tu proste nemáme informácie. Takže e, mám zoznam, dlhý zoznam otázok a vlastne zatiaľ to ešte nie je zodpovedané. A kým nie sú zodpovedané, tak by nemali prichádzať ďalšie nové návrhy. V podstate ide aj o politické hodnotenie toho, čo sa dosiahlo. Áno, presne tak. Čiže nie hovoríme o tom, že, o čom sa tu rozhodlo, ale vlastne nehovorí sa ani o tom, ako sa tie rozhodnutia implementovali. A o tom sa zmienujem. Proste, že často nám proste natlačili kaleráby do hlavy, že proste sa presadili veci, o ktorých sme nemali šajn často a proste dnes ani nevieme na základe vášho dokumentu, či sme bez, bezpeční väčšom alebo menšom než pred desiatimi rokmi. Áno, máte pravdu, že ťažko je stanoviť objektívne parametre, ale musíme sa pokúsiť. Veď žijeme v demokracii. Celá táto debata je o demokracii a základných slobodách. A ak neveríme už v demokraciu a v demokratickú kontrolu a v zodpovednosť a transparentnosť, tak potom to tu môžeme zavaliť aj z domov. Proste ak nepríjmeme opatrenia, respektíve aj takto to poviem, ak, možno som troška cynická, sú ľudia, ktorí z určitých opatrení majú proste výhody a proste na tom zarábajú. Ja som liberálka a nemám nič proti zarábaniu peniazy, ale otázka je, koho peniaze tu vynakladáme a koho slobody obmedzujeme. A komisia preukáže, respektíve nepreukáže nič v tomto smere, tak by sme už nemali schvalovať v tomto parlamente žiadne ďalšie opatrenia. Poviete, že ťažko rozlíšiť e, protiteroristickú politiku, preto, lebo ako hovoríte, že e, viaceré tie opatrenia sú proste mnohoučelové. Tak <laughs> tieto povedzme, boli definované, že majú pôsobiť v boji proti terorizmu, nie? A potom ste vytvorili rôzne kompetencie pre verejné orgány, ktoré nemajú nič spoločné s bojom proti terorizmu. A niektoré som si veľmi preskúmala pozorne. A nakoniec som zistila miestami, že 95% z tých prostriedkov sa využíva na veci, ktoré nesúvisia vôbec s terorizmom. A Proste takéto informácie by sme mali zverejniť a mali by sme hovoriť o právach občanov, o bezpečnosti našich občanov a o peniazoch našich občanov. Takže dlžíme to našim občanom, aby sme im vysvetlili, čo sa tu deje. Spolieham sa na Európsku komisiu, že bude spolupracovať s Európskym parlamentom a ďakujem ostatným kolegom za ich ochotu spolupracovať. A nakoniec ide o budúcnosť protiteroristických opatrení. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Intveld. To bolo veľmi pekné vyjadrenie nakoniec e, našej debaty. Ďakujeme taktiež tlmočníkom a ďakujeme vám všetkým účastníkom dnešnej dlhej rannej debaty. Končíme toto zasadnutie, budeme pokračovať dnes popoludní o 15.00.